Good morning everybody. Good morning. We are about to start, so... Nuž, eh, ešte raz vás želám dobré ráno. Čo skoro začneme, takže prosím, všetci sa usaďme. A teraz eh, by som rád uvedal Marko Marináriho z generálneho riaditeľstva predsedníctva, ktorý nás uvedie a predstaví nám Európsky parlament a začne plenárne zasadnutie. Takže slovo dostáva Marko Marinári, nech sa páči. Dobrý deň vám všetkým želám, milé kolegyne, milé kolegovia. Všetkých vás srdečne vítam na pôde Európskeho parlamentu. Viem, že máte pred sebou ešte veľmi dlhý a náročný deň.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 prosím, nasadte si sluchadla, tak aby ste eh, všetci, všetci, aby sme eh, rozumeli, aby sme sa dobre počuli. Takže eh, začneme naše dnešné rokovanie. Vítam vás na treťom zasadnutí Európsky parlament ľudí s postihnutým, takže ako prvý dostáva slovo pán Marko Marinári z generálneho riaditeľstva predsedníctvo, ktorý nám predstaví Európsky parlament a začne štvrté plenárne zasadnutie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. E, takže ešte raz vás všetkých veľmi srdečne vítam na pôde Európskeho parlamentu. Viem, že máte pred sebou veľmi dlhý a náročný deň tu v sídle Európskeho parlamentu. No a preto e, sme mysleli, že na úvod by sme mohli vysvetliť, čo robí táto inštitúcia, poslanci, ktorých volíte, ako pracujú. Dnes mm, zažijete v podstate bežný pracovný deň európskych poslancov. Európsky parlament je jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie. Avšak vyznačuje sa jednou osobitosťou, ktorá ho odlišuje od iných inštitúcií. Je to totiž jediný orgán, kde občania priamo volia poslancov. Iste viete, že každých 5 rokov občania odovzdajú svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu a rozhodujú o europoslancoch, eh, ktorí po svojom zvolení na 5 rokov spolu so svojimi kolegami z Európskej komisie, z Rady Európskej únie a s ďalšími inštitúciami začnú 5-ročný mandát, aby zlepšili európsku legislatívu, ale hlavne, aby vypracúvali novú legislatívu, ktorá má zlepšovať náš každodenný život. Momentálne má 754 poslancov, e, ktorí pracujú v parlamentných výboroch, v parlamentných delegáciách, ktorí ale aj e, samozrejme zasadajú v tejto miestnosti alebo v ďalších, pretože samozrejme e, diskusia tvorí dôležitú časť ich práce. Poslanci sa teda stretávajú v rokovacích miestnostiach podobne ako v tejto, avšak nie sú, nesedia podľa národných delegácií alebo národnej príslušnosti, ale sedia podľa svojej straneckej príslušnosti, podľa poslaneckých klubov, pretože Európsky parlament je nadnárodným parlamentom, takže poslanci, ktorí boli zvolení, e, tí sú zoskupení podľa svojho e, politického presvedčenia v poslaneckých kluboch alebo politických skupinách a sú tam zastúpené rôzne krajiny. Dnes vy tu sedíte podľa národných delegácií. Pri práci v plenárnom, na plenárnom zasadnutí je poriadok taký, že v prvej rade sedia predsedové poslaneckých klubov, za nimi podpredsedovia, vedúci národných delegácií a za nimi všetci ostatní, ostatní poslanci, ktorí sedia podľa ABCD, tak aby sa nerobila nejaká, nerobili rozdiely medzi poslancami. No a poslanci, keď pracujú, môžu hovoriť svojim rodným jazykom, tak ako to robím práve ja. A aj vy máte dnes túto možnosť. Európsky parlament od začiatku, čiže od 50. rokov, zaručuje, že každý poslanec sa môže vyjadriť vo svojom rodnom jazyku, pretože parlament je demokratickým zhromaždením a každý občan v Európe, v všetkých štátoch Európskej únie, môže byť zvolený za poslanca, no a jazyk nemôže poslancom brániť plnohodnotne vykonávať svoju funkciu a preto môže hovoriť rodným jazykom tak ako vy dnes. No. Predstavme si plenárne zasadnutie, na ktorom je 754 eh, poslancov a nabitým programom. Samozrejme, to si vyžaduje dobrú organizáciu, tak aby každý, kto má záujem, sa mohol vyjadriť. No a preto sa prideluje rečnícky čas. Každá každý poslanecký klub, každá politická skupina podľa veľkosti dostane na jeden deň pridelený istý objem rečníckého času. Čím viac členov má, čím väčšia je tá skupina, tým viac rečníckého času dostane. Technické služby Európskeho parlamentu rečnícky čas prideli jednotlivým skupinám a potom každá skupina rozhodne sama o tom, koľko rečníckého času dostane ten ktorý poslanec. Minimálny rečnícky čas je 30 sekúnd a maximálne 6 minút. Väčšina poslancov dostane 1, 1,5 alebo 2 minúty. No už možno to znie trochu zvláštne, vy sa asi pýtate, čo sa dá počas dvoch minút alebo 1,5 minúty povedať. Avšak dá sa povedať dosť, pretože plénum treba vnímať ako miesto, kde diskusie, ktoré sa uskutočnili vo výboroch alebo v skupinách, a sa završuje. Takže poslanec, poslanec dostane rečnícky čas, vystúpi a tam zhrnie svoju zhrnie svoju prácu. A ostatní poslanci tiež poznajú, na čom pracovala. Tak ako vy, vy máte jasné návrhy, e, s ktorými ste prišli a viete aj, čo presne vy chcete. Aj dnes máme rečnícky, rečnícky zoznam. Predseda, ktorý bude viesť zasadnutie, dá slovo každému rečníkovi. No a na obrazovkách, ktoré tu máme naľavo a napravo. Vidíte stopky, nie je to nejaká hrozba, výhražka, ale je to pripomenutie, na, pripomenutie toho, že keď máte dve minúty rečnícky čas, treba ho aj dodržať. No a keď no, po dvoch minútach ste ešte neskončili, tak eh, nikto vás nebude nejak prerušovať. Samozrejme, môžete, dostanete pár sekúnd na viac, aby ste ukončili svoj prejav, ale pripomína to, že treba skončiť, tak aby mohli sa vyjadriť všetci. Takže e, nevnímate to tak, ako keby sme vám chceli obmedziť vaše právo na slobodu vyjadrenia, alebo vám ho nejak odobrať. Je to jednoducho na to, aby sme zaistili, že dokážeme vyčerpať celý program e, v miestnosti, kde sa nachádzame teraz, sa nekonávajú plenárne zasadnutia. E, plenárna sála je oproti e, na tomto istom poschodí, avšak momentálne je zatvorená kvôli stavebným prácam. A preto sa vedenie rozhodlo, že sa zasadnutie uskutoční v tejto miestnosti a je tu ešte miestnosť pre poslucháčov, tak aby e, tí, ktorých zaujíma toto zasadnutie, ho tam mohli sledovať. Vaše zasadnutie má e, plný program, veľmi bohatý program, je k dispozícii, máme len jeden deň. Ak a poslanci zasadajú na pléne, tak to trvá 4 dní väčšinou, avšak počas týchto 4 dní eh, sa veľmi intenzívne pracuje. Eh, začína sa už o 8.30 alebo 9.00, eh, hlasuje sa do obeda, teda pracuje sa do obeda, cez obed sa hlasuje a potom o 15.00 opätovne začínajú diskusie práca, práca trvá potom do 20.00 a potom od 21.00 až do polnoci. A to od pondelka do štvrtku. No a prečo? Je to také intenzívne? No už v priebehu rokov poslanec dostával, teda parlament získaval čoraz viac kompetencií, no a s tým narastá aj pracovné zaťaženie, a čoraz, treba hovoriť o čoraz viac legislatívnych testo, textoch a treba pracovať veľmi sústredene, e, tak aby sa bolo možné prerokovať všetky legislatívne te- texty. No a prečo ich je neustále viac? V Európe existuje dvojkomorový systém, no a Jedna komora je parlament a druhá komora je rada ministrov, ktorý má, ktorá má podobné kompetencie ako Európsky parlament. Európska únia má kompetencie v takmer všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú každodenného života. Viac ako 80 legislatívnych aktov v každom členskom štáte je legislatíva, ktorá je realizácia alebo aplikácia európskej legislatívy, teda navrhla ju Európska komisia. Európska komisia, ktorá zohráva podobnú úlohu ako vlády v jednotlivých krajinách. No a táto legislatíva musí sa dostať k záverečnému hlasovaniu a k záverečnému prijatiu v oboch komorách. Európsky parlament je jediná komora, ktorú volia priamo európsky občania. No a Druhou komorou je Rada ministrov EÚ. Na jednej strane teda máme radu, ktorá zastupuje vlády v jednotlivých štátoch a na druhej strane Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov. No, obidve komory spolupracujú na príjmaní zákonov, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie nášho každodenného života. Istotne nie je to ideálny model, to viete, často sa kritizuje, avšak je to model, ktorý funguje a mnohé z nových demokracií v tomto svete sa snažia tento model kopírovať, pretože je to vyjadrenie modernej demokracii. demokracie. Parlament Tiež podporujem mnohé iniciatívy, ako vašu dnešnú iniciatívu. No a A potom, samozrejme, ako som už povedal, máte pred sebou bohatý program, preto nechcem už ďalej zdržovať. No a hneď vrátim slovo predsedajúcemu tak, aby mohol otvoriť vaše dnešné zasadnutie a želám vám ešte úspešný pracovný deň. Ďakujem veľmi pekne, Marko. Tak ako ste videli, tak ako ste už zistili, tak treba, aby ste si nasadili slúchadla, aby ste počuli, ako viete, tak tlmočenie je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Tiež by som nás upozornil na to, že vzadu v miestnosti e, sú ďalšie pomocky na počúvanie. E, budeme pokračovať do 12.30, potom bude prestávka na obed a od 14.30 do 18.00 máme ďalšiu, e, ďalšiu časť. Máme tu tri časti. Poprvé Európsky dohovor o, o, pre ľudí s postihnutím v kontexte hospodárskej krízy a budeme sa zaoberať aktuálnym aktuálnou situáciou v kontexte krízy. Budeme, sa, budeme hovoriť tiež o východiskách krízy. No a na záver budeme hovoriť o slobode pohybu a občianstve eh, ľudí s postihnutím, odstraňovanie prekážok a tiež eh, sa budeme zaoberať touto témou s ohľadom na Európsky akt o dostupnosti. Ovo dostanú slovo e, delegáti a e, členovia poslanci Európskeho parlamentu v súlade e, s parlamentným, v súlade s rečínským zoznamom, ktorý bol prijatý. Ale rád by, rád by som upozornil na to, že všetci, čo dostali rečnícky čas, možno nebudú vyvolaní keď možno budú vyvolať neskôr. Obec sa uskutoční v tejto miestnosti o dve poschodia nižšie v priestore Jehudy Mehunin. Obed je určený pre všetkých delegátov a ich, ich kolegov, rovnako ako aj poslancov Európskeho posla- parlamentu. Káva sa bude podávať neskôr v tej istej miestnosti, alebo aj v tejto miestnosti o 10.15 o 17.30 budeme hlasovať o uznesení vízia pre ďalšie 10 ročie, implementácia IRCRPD e v období krízy. Všetci delegáti by sa mali na tomto hlasovaní zúčastniť. Uznesenie je príspevkom členom e DF viacerí ju pripomienkovali, alebo toto uznesenia a pripomienky boli zohľadnené. Hlasovať o uznesení sa e, bude o tejto pozmenenom uznesení e, delegáti, ktorí fotia. Požiadame vás, aby ste nepoužívali blesky a keďže mobilné telefóny e, spôsobujú interferenciu s mikrofónmi, tak by sme vás chceli požiadať, aby ste vypli svoje mobilné telefóny. Ale nezabudnite si ich opäť zapnúť, keď opustíte miestnosť. No a rád by som teraz eh, prezentoval záverečné znenie uznesenia eh, v súlade eh, to podľa, podľa úpravna. No a ďakujem všetkým, ktorí sa podeli na tomto texte. Uznesenie je dostupné v angličtine, francúzštine, ako aj v zjednodušenom znení. No a ak by niektoré delegácie mohli preložiť do svojich jazykov, prosím, pošlite to nášmu sekretariátu, tak aby sme to mohli publikovať na internetovej stránke. Uznesenie sa týka tém, o ktorých budeme hovoriť počas troch častí dnešnej konferencie. Týka sa to Európskej národnej úrovni, úrovne a situácia je v celom svete. Má 5 hlavných častí. Prvá časť o opatreniach, ktoré má prijať Európska únia, aby našla východisko z krízy. Vyzývame, žiadame reformu eh, stratégie Európskej únie Európa 2020 a Európskej stratégie pre ľudí s postihnutím. Žiadame, aby bolo to za, založené na, Európs, na ľudských a sociálnych právach. Európska komisia začiatkom budúceho roka eh, predstaví pakt pre sociálne investície. Potrebné sú dlhodobé investície a opatrenia na sociálnu ochranu, rovnako inkluzívne opatrenia a prístup k vzdelávaniu, prístup k zamestnanosti s dôrazom na mládež, ženy, seniorov a ľudí s postihnutím, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti. Revízia politiky nezamestnanosti Európskej únie počas európskeho semestra musí obsahovať odporúčania pre všetky krajiny a za, zahrňať ľudí s postihnutím v druhej časti. Žiadame, aby hlavné financové nástroje EÚ e, zahrňali alebo teda vylúčili sa projekty, ktoré vytvárajú bariéry pre ľudí s postihnutím a potrebujeme konkrétne stimuly, ktoré umožnia, umožnia výskum, inovácie, dopravu, zjednodušenie prístupu. Hovoríme o štrukturálnych fondoch, o nástroje Connecting Europe, a Your Search a medzinárodnej alebo financovaní z medzinárodnej spolupráce. O všetkých sa hovorí, roku, prerokúvajú sa v týchto dňoch v Európskom parlamente. V tretej časti hovoríme o konkrétnych opatreniach, ktoré musí Európska, alebo treba, aby Európska únia prijala, aby, aby implementovala Európsky dohovor. E, všetky e, legislatívne akty e, to musia zohľadňovať, nemôžu diskriminovať prístupnosť európskych inštitúcií a nábor zamestnancov. V štvrtej časti sa zaoberáme legislatívou, ktorú bude Európska únia potrebovať eh, pri zjednodušení prístupu, hlavne čo sa týka internetu a, a do európskej dostupnosti. No a v záverečných, eh, a hovorí sa tam o našich predstavách, eh, tiež kladieme otázky o opatreniach na zaručenie slobody pohybu pre ľudí s postihnutým ako aj rodovú rovnosť. No a na záver konkrétne návrhy, aby nejak nadvezovali na dnešné, eh, dnešnú konferenciu. Európsky parlament a eh, o implementácii UNC a IRD a treba boli toto zaradené organizácie pre postihnutých a pracovnú skupinu Európskeho parlamentu o implementácii UNIRCRPD. Uznesenie rady a Európskeho Európsky parlament pre ľudí s postihnutým na každý mandát. Ja odporúčam tento návrh. Návrh predložím po diskusiách tento deň. Slovo dostane Janis Vardikatanis, ktorý je predseda EDF. Janes, máš slovo, aby si predsedal oficiálnemu, oficiálnemu, oficiálnej konferencii. Ďakujem pekne. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο ευρωπαϊκό... Srdečne vás vítam na treťom Európskom parlamente pre ľudí s postihnutím. A myslím si, že prvako prikročíme ďalšiemu programu. Mali by sme pozvať e, predsedu Európskeho parlamentu pána Šulca. Yes. So we should um, I go to English now. mal, by, mal by prísť o chvíľočku do našej miestnosti. Prejdem teda do anglického jazyka. Mali by sme chvíľočku počkať, aby sme mohli e, začať oficiálnym otvorením e, a trošku sme predbehli náš program. Takže počkáme tu v miestnosti a počkáme, kým príde predseda parlamentu, aby mohol oficiálne otvoriť eh, toto významné podujatie dnešný deň.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

Prosím, prosím, e, nasadte si sluchátka, takto, takto budeme pracovať. E, zotrvajte na svojich miestach. Každú chvíľu príde medzi nás predseda parlamentu a potom bezprostredne začneme. Prosím, aby ste zotrvali na svojich miestach a trpezlivo čakali.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

Prosím, zaujímite miesta. And now We are ready to... Teraz môžeme začať s otvárajúcim zasadnutím tretieho Európskeho parlamentu pre ľudí s postihnutím. Je nám cťou, že medzi nami je predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Európsky parlament od svojho založenia bol nielen silným spojencom, ale veľmi dôveryhodným spojencom a podporovateľom osôb s postihnutím a ich rodín. Podporoval všetky iniciatívy. Európsky parlament zohrával významnú úlohu pri príprave legislatívnych e, návrhov, tak aby boli e, priateľnejšie pre ľudí s, os- s postihnutím a aby boli e, inkluzívne voči osobám s postihnutím. Pán predseda, dnes sa tu zišlo 500 zástupcov osôb z aj rodín z všetkých členských štátov a európskych organizácií pre e, ľudí s postihnutím aj ich rodín a pri tejto veľmi významnej príležitosti. Je pre nás veľkou cťou, že ste prišli medzi nás a že sa nám prihovoríte Prosím, aby ste sa ujali slova v tomto dome európskej demokracie. Srdečne vám ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, milí hostia, pre mňa je to veľká česť a tiež radosť že môžem dnes e, otvoriť zasadnutie 3. Európskeho parlamentu pre ľudí s postihnutím. Obzvlášť sa chcem poďakovať vám, e, pán e, Varda Kastanis, za milé slova pri otvorení. Chcem sa vám poďakovať ako predsedovi Európskeho fóra pre postihnutých a Eh, chcem sa vám poďakovať aj za trpezlivosť pri príprave tohto podujatia. Chcem sa poďakovať za ten eh, duch spolupráce a aj vám, pani Valdezi, za eh, vaše úsilie, za to, že sme mohli v duchu dobrej spolupráce vykonať už tretíkrát a pripraviť tretíkrát toto zasadnutie. Toto podujatie je tiež výsledkom e, najstaršej medzifrakcionálnej pracovnej skupiny, ktorú v parlamente máme. To je vlastne pracovná skupina pre postihnutia. Je to permanentná platforma výmeny názorov medzi e, našimi poslancami a občianskou spoločnosťou. A chcem sa poďakovať kolegom, kolegyňam z tejto medzifrakcionálnej pracovnej skupiny, ktorí sú tu. Ďakujem vám za vašu prácu v parlamente, ktorá je mimoriadne dôležitá a ktorá je aj úspešná. Chcem sa vyslovene poďakovať e, tým kolegom, ktorí sú tu dnes prítomní dámy a páni. Naše zasadnutie dnes ráno sa koná vo veľmi rozhodujúcej chvíli. Hospodárska kríza v Európe e, už trvá 5. rok. Nezamestnanosť e, stúpla o, o, na, na 11 e, Nezamestnanosť mladých je zdvojnásobená v Európe. Niektoré naše členské štáty sa dostali do hlbokej recesie Odpoveď mnohých národných vlád e, znie krátenie e, nebývalým spôsobom. Áno, je dôležité, aby sa konsolidovali rozpočty a, a ja a moji kolegovia v parlamente e, sa staviame za potrebu konsolidácie rozpočtov. Ale je totiž otázka spravodlivosti medzi generáciami. Nemôžeme dovoliť, aby budúce generácie museli znášať, znášať dlhy našej generácie v takom rozsahu, akom to doteraz nikdy neboli. Napriek tomu Európsky parlament zastáva názor, že tá terajšia európska politika úspor je jednostranná. Lebo medzičasom je zrejme, že bez rastu sa nemôžu verejné rozpočty zotaviť. bez ohľadu na to, mnohé tie škrty doliehajú najtvrdšie na vás, na tých, ktorí sú slabými v spoločnosti. Ehm, nemôžeme dovoliť, aby ehm, ľudia s postihnutím sa dostali do situácie, ktorá tu bola pred desiatkými rokov. Ľudia s postihnutím e, sú v porovnaní s ostatnými chudobnejší ako priemerní obyvateľia. Väčšina ako petina e, ľudí s postihnutím žije na hranici chudoby. Štatistiky hovoria o 21%. Vzdelanie, ďalšie vzdelávanie a zamestnanosť ľudí s postihnutím v niektorých krajinách je v porovnaní s zvyškom obyvateľstva veľmi nízka. E, toto, e, e, táto marginalizácia ľudí dolieha ťažko na celú spoločnosť. Ľudia s postihnutím Ehm, potrebujú finančnú pomoc a ehm, musíme im pomôcť nájsť zamestnania. To je lepšia cesta pre spoločnosť a to je aj e, úspornejšie riešenie ako marginalizácia a jej akceptovanie. 15 e, obyvateľstva e, sveta žije s postihnutím. V Európskej únie to je 80, 80 ehm, miliónov osôb a tí majú obmedzený prístup ku zamestnaniu. Pre mňa je jasné, že naša spoločnosť teraz uprostred krízy e, e, musí rozpoznať ten potenciál, e, ktorý je v ľuďoch s postihnutím a nemôže ho nehať nepovšimnutý. A čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili tú situáciu? máme e, špecifickú e, legislatívu pre jednotlivé sektory, napríklad pre leteckú dopravu, pre autobusy. E, a Európsky parlament sa stále prihovára za práva ľudí s postihnutím, a to najmä vtedy, keď ide o to, aby, najmä vtedy, keď sa tvoria nové zákonné úpravy. Európsky parlament je vždy vtedy v prvej línii. Len nedávno pri smernici o zlepšení práv obetí sme ukázali, že stojíme na strane tých, ktorí potrebujú zvláštnu e, ochranu a podporu. Parlament sa tiež usiluje o to, aby Európska únia a jej inštitúcie e, sami do praxe uviedli to, čo požadujú od členských štátov. V roku 2009 sme mali e, sme medzi nami uvítali Anama Kozara, ktorý bol prvý nepočujúci člen parlamentu. A teraz sa zasadzujem o to, aby sa štátu zamestnancov e, zaoberal e, situáciou postihnutých a ich e, príbuzných ich detí. Máme integračné programy pre praktikantov a praktikantky a to aj uvádzame do praxe. Je jasné, že to všetko sú ale iba zlomky e, a chýba holistická vízia. Ľudia s postihnutím a ich potreby musia ovplyvniť všetky oblasti e, Európskej únie, od dopravy až po koheznú politiku, výskum, rozpočet, koordinácia hospodárstva, až po verejné obstarávanie a tiež aj pri rozvojovej pomoci musíme nájsť e, integrovaný prístup. Ako viete, Európska únia a čoskoro aj všetky jej členské štáty budú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o ľuďoch s postihnutím. Aby sa tento dohovor mohol vykonať, e, tak toto by sa mohlo stať súčasťou tej e, celkovej vízie, o ktorej som práve hovoril. V tejto súvislosti sa komisia nazdáva a uvažuje o e, Európskom právnom akte o prístupe pre ľudí s postihnutím tzv. E, zákon o prístupe v rámci Európy. A v Ide o to, aby Európsky parlament e, uvítal e, čo najskoršie prijatie takéhoto e, predpisu, ale zároveň zároveň sa nazdávame, že musíme mať ešte dostatok rozumných návrhov, prvo, ako budeme s tým súhlasiť. Teda všeobecná výpoveď, ktorá nerieši podrobnosti, to nám nestačí. Dámy a páni, Európsky parlament e, e, sa opakovane priznáva e, k obhajobe práv ľudí s postihnutím. Ja osobne som hlboko presvedčený o tom, že stupeň rozvoja spoločnosti možno posudzovať podľa toho a musí sa posudzovať podľa toho, ako tá, ktorá spoločnosť pristupuje k svojim najzraniteľnejším členom. Musíme ďalej bojovať o to, aby sa zmenilo vnímanie vo vnútri spoločnosti, teda prekážky v prístupe ku pracovnému trhu, ku vzdelaniu a ďalšiemu vzdelávaniu, prekážky v prístupe ku zdravotnej starostlivosti. To všetko, všetky tieto prekážky sa musia odstrániť. Musíme zápasiť o solidaritu a inklúziu, pretože žiaľ v našej spoločnosti nie sú samozrejmosťou. Dámy a páni, prajem vám produktívny deň, zaujímavé diskusie. Zároveň vás prosím, aby ste mi prepáčili, keď sa nezúčastním na vašich diskusiách a, keď, a to, že som prišiel len na otvorenie pretože v dnešný deň mám ešte mnohé iné podujatia, ktoré bežia paralelne. Predseda Európskeho parlamentu má to privilegium, ale aj tú povinnosť zúčastňovať a koordinovať e, e, mnohé aktivity, ktoré prebiehajú v Európskom parlamente. Takže prosím, nevnímajte to ako neslušnosť, keď po tomto otvorení odídem. Nie je to e, neúcta voči vašej práci, ale je to úcta voči mojim ostatným povinnostiam. Srdečne vám ďakujem za vašu pozornosť. Mr. President, we knew in advance. Pán predseda, už vopred sme vedeli, že ste veľmi oddaný e, tej e, téme práv e, ľudí s postihnutím a že stojíte na našej strane v našom zápase za ochranu osôb s postihnutím, keď ich chránime pred dôsledkami krízy, za ktoré nie sú zodpovední. A my sme ale, ako ste povedali, prví, ktorí za to, na to doplácajú. Chápeme, že máte povinnosti a že preto musíte e, odísť spomedzi nás, ale ten váš odkaz tu zostane. V mene nás všetkých sa vám chcem poďakovať osobne za vašu podporu e, tohto podujatia, za podporu, ktorú parlament poskytol pre toto podujatie. A chcem sa poďakovať členom Európskeho parlamentu, ktorí podporili účasť e, väčšiny, ak nie všetkých e, národných delegácií na tomto podujatí. Ešte raz vám srdečne ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a tešíme sa na plodnú spoluprácu v tomto veľmi významnom období, ktorá je výzvou pre, e, pre centrálnu tému Európskej únie. Ladies uh, and gentlemen, Distinguished... Dámy a páni, eh, hostia, účastníci tohto podujatia, chcem vás eh, privítať na treťom Európskom parlamente pre ľudí s postihnutím. Je to historické podujatie vo veľmi turbulentnej, historicky rozhodujúcej ére. Hnutie osob s postihnutím v Európe sa schádza na tomto veľmi významnom podujatí a bude diskutovať a, a hľadať zhodu na stratégii pre budúce roky. Predchádzajúce dve zasadnutia Európskeho parlamentu pre osoby s postihnutím sa tiež konali vo veľmi rozhodujúcich obdobiach. To prvé bolo v decembri 2000. Prepačte, v decembri 1993. A e, viedlo ho DPI. Ja som bol medzi tými, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tohto zasadnutia. Bolo to historické zasadnutie a bolo to vlastne jedno z prvých zasadnutí tohto druhu v decembri 1993. A tiež v tom roku OZN prijala štandardizované pravidlá pre e, osoby s postihnutím. To druhé podujatie sa konalo v roku 2003, bol to Európsky rok osôb e, s postihnutím. A teraz máme toto podujatie. Tie dve predchádzajúce podujatia vytvorili veľmi e, rozhodujúci impuls pre e, prácu e, v oblasti práv osob s postihnutím. A dosiahli sme pokrok v mnohých oblastiach. Zamestnanosť, sociálna ochrana, nové technológie, rôzne spôsoby dopravy, štrukturálne fondy, štátna pomoc, e, verejné obstarávanie, ľudské práva. A to som spomenul len niektoré. Ale, kolegovia, dnes, v tejto turbulentnej dobe, Európsky parlament tohto roku je možno ten najdôležitejší a najpotrebnejší, než akýkoľvek predtým. V Európe trpíme následkami jednej e, z najhorších e, recesí a ide o úpadok e, v oblasti práv, o ktoré sme bojovali niekoľko desaťročí. Nikdy predtým eh, v dejinách neboli práva ľudí z, eh, alebo osôb s postihnutím tak e, dobre pokryté v právnych predpisoch a, a v politickej diskusii. A nikdy predtým v nedávnych dejinách sme ale nikdy neboli tak postihnutí priamými postupmi proti našim právam, opatreniami, ktoré prijali členské štáty. A to, a to aj so súhlasom, v mnohých prípadoch so súhlasom Európskej únie. Politickí predstaviteľe Európy nemajú jasný, koherentný plán, nemajú stratégiu, ktorá by nás vyviedla z tejto krízy. Neexistuje spoločná zhoda na primeraných opatreniach, ktoré je potrebné prijať, aby ochránili osoby s postiahnutím pred dopadmi krízy. Tento a my nie sme zodpovední za tú krízu. A tento parlament je vlastne e, cestou na to, aby sme ukázali predstaviteľom Európskej únie, že máme len jednu odpoveď na túto kritickú e, situáciu. A a, a je to veľmi e, jednoduchá odpoveď, veľmi európska. Viac demokracie, viac participácie, viac zjednoteného, zjednotených krokov zo strany inštitúcií, ktoré zohľadňa históriu Európskej únie a tiež prístup e, v kontexte ľudských práv. Sme tu dnes, sme silnejší, mali by sme hovoriť hlasnejšie. A sme, sme v domove európskej demokracie. Sme tu na to, aby sme sa dožadovali našich práv. Aby sme trvali na tom, že sme tu, sme tu, keď sa príjmajú rozhodnutia, aby náš hlas bol počutý. Ale dovolte, aby som ešte povedal prvá, ako budem hovoriť o budúcnosti a, e, a pripomenul najmä tých z nás, ktorí sú medzi nami najzraniteľnejší, najmä ženy s postihnutím mladí ľudia a deti s postihnutím. Ďalej osoby, ktoré potrebujú vysokú mieru podpory a starostlivosti. A takisto e, by sme mali mať e, nielen na pamäti tieto veci, ale aj konať, aby sme chránili tých, tých našich kolegov, ktorí naďalej e, žijú v domovoch, kde sa o nich starajú. Sme tu na to, aby sme dnes hovorili vlastným hlasom. Bez toho, že by nám niekto našu, naše posolstvo sprostredkovával. Bez toho, že by eh, sa do toho vkladal niekto externý. Sme tu eh, kontakte s Európskym parlamentom, s poslancami tohoto parlamentu. Sme tu na to, aby sme s nimi diskutovali, aby sme prijali uznesenie, ktoré bude sprevádzať naše kroky v budúcnosti. Tento Európsky parlament postihnutých e, ľudí by mal poskytnúť usmernenia pre všetkých zainteresovaných v oblasti e, postihnutí pre budúce desaťročia. Potrebujeme nový plán, nový plán pre Európu a pre e, postihnutia. Kríza e, e, zastihla alebo zasiahla mnohé projekty a myšlienky, ktoré boli plánované. Takisto stratégie, ktoré boli prijaté v nedávnej minulosti. Veci, ktoré boli prednedávnom prijaté, sa stávajú veľmi rýchlo zastaralými. Dnes Európa je iná. A bude ešte rozdielnejšia v blízkej budúcnosti. Takže staré recepty nebudú fungovať e, v budúcnosti. The plan for Europe and disability. Plán pre Európu eh, a ľudí s postihnutím v Európe. Tento plán musí mať ako hnací motor pohľad na ľudské práva, všetky európske politiky, všetky európske, eh, celá európska legislatíva musí byť kompatibilná eh, s našimi právami. Ani cent by nemal byť použitý na infraštruktúru, ktorá sťažuje prístup postihnutých. Európsky zákon o e, prístupnosti by mal byť skutočným e, zákonom, ktorý poskytne skutočný prístup k virtuálnym, skutočným, e, fyzickým, environmentálnym a prírodným prostrediam. Kolegovia, Slogan Nič o nás bez nás, ako sa zvyčajne hovorí, nie je len sloganom e, prázdnym. Je to náš spôsob života. V tejto kríze, ktorá nám odoberá práva, ktorá odoberá služby, ktorá nás pripravuje o e, tento, tento centrum, ten základ európskeho sociálneho modelu. V tejto kríze sa európske hnutie ľudí s postihnutím zjednocuje a naďalej pokračuje v boji a podpore e, práv ľudí e, s postihnutím. Je e, nesmierne dôležité práve to, že toto stretnutie z tohto stretnutia sa rozídeme do svojich domovských krajín e, odhodlaní robiť čokoľvek bude potrebné preto, aby sme chránili e, našich e, občanov pred opatreniami úsporného charakteru, ktoré sú porušením, priamým porušením základných práv, ktoré sú zakotvené aj v našom dohovore. Mám historickú možnosť a česť, aby som e, e, v nedelu e, v nedelu budem v Madride na obrovskej, obrovskej demonstrácii ľudí s postihnutím. To isté sa deje v Spojenom kráľovstve, v Írsku, v Grécku, v Portugalsku a v ďalších, ďalších krajinách. Musíme radikalizovať svoje kroky. Opätovne vám chcem poďakovať za vašu prítomnosť a vám všetkým chcem zaželať, nám všetkým chcem zaželať úspešný, úspešný priebeh našeho podujatia. A teraz odovzdám slovo eh, kolegyni, eh, predsedkyni Európskeho eh, výboru teda výboru Európskeho parlamentu pre petície pani Maconi a takisto pani Foltezi, podpredsedkyni Fóra ľudí s postihnutím, aby pred, spolupredsedali tomuto, tomuto o, zasadnutiu. Všetci e, si vezmeme do svojich srdc, do svojich miest a dedín e, posolstvo všetkým občanom, nielen ľuďom, ktorí sú postihnutí. Ďakujem veľmi pekne. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap első ülés. Rada by som vás srdečne privítala na prvom plenárnom zasadnutí dnešného predpoludnia. Témou je dohovor OSN o právach ľudí s postihnutiami. Ide aj o implementáciu týchto pravidel v kontexte krízy. Toto zasadnutie e, e, budem koordinovať spoločne s pani Macóny. Ak e, mi to umožníte, budem krátko hovoriť o implementácii tohoto dohovoru. Tento dohovor z roku 2006, tá, tento dohovor OSN, prijalo valné zhromaždenie OSN a tento dohovor e, veľmi rýchlo ratifikovalo veľké množstvo krajín. 106 e, e, krajín členov valného zhromaždenia. A tento dohovor znamená, že tí, ktorých sa to týka, sú, sú súčasťou, to znamená napríklad rodiny ľudí s postihnutím tá, tento e, dohovor znamená aj zmenu paradigmy. Nehovoríme len o, len o telesnom e, obmedzení alebo postihnutí alebo e, zraneniach. Hovoríme aj o prostredí komunikácie, problémy s komunikáciou, problémy komunikovať konkrétne či virtuálne a príspevok ľudí s postihnutím sa vníma v tomto dohovore ako prínos, ako hodnota. Dôležité je to, že ľudia s postihnutím tu získavajú novú hodnotu, pretože sa aktívne zapájajú do politického procesu, do politického plánovania. Takisto pri vypracovaní konkrétnych stratégií musia byť títo ľudia e, e, účastní. E, pri implementácii títo ľudia vlastne sa starajú. Je to pod ich záštitou tento, tento celý proces a Európska únia tento dohovor uznala. Je to, prvá, je to prvý medzinárodný dohovor, ktorý EÚ e vlastne uznala. Takmer každá členská krajina ratifikovala tento dohovor, 24 krajín ratifikovalo a 3 krajiny sú partnerskými krajinami, E, tohoto dohovoru. A teraz ide o to, že európska politika ľudí s postihnutím takisto e, bude e, brať do úvahy a zapájať. Pokiaľ ide o implementáciu, treba najprv povedať toľko, že každá európska legislatíva, každý zákon musí byť preverený, aj z pohľadu tohoto dohovoru. Ide tu aj o otázka kompetencií EÚ. To je veľká výzva pre všetkých z nás a všetci aj potrebujeme e, takéto výzvy. Každý e, príspevok je dôležitý. Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie i ďalšie organizácie a orgány napríklad e, Európsky sociálny a ekonomický výbor, výbor regionov. To všetko sú dôležití e, partnery, aby sme všetci pracovali na tom, že tento dohovor bude uvedený aj do praxe ľudí, e, každodennej praxe ľudí s postihnutím. Pokiaľ ide o implementáciu, vytvoril sa pred mesiacom e, určitý monitorovací mechanizmus. My sme jeho členom, budeme spolupracovať teda výbor pre petície Európskeho parlamentu spolupracuje s, e, s relevantnými grémiami ľudí s postihnutím. Ďalej je tu Európsky ombudsman a ďalej Agentúra pre základné práva EÚ. Na tomto mechanizme monitoringu myslím si, jedy, že každý z nás bude mať určitý mandát a určitý e, malý rozpočet. V roku 2013 EÚ Európska komisia e, vypracuje správu, ktorá sa bude týkať práv ľudí s postihnutím. A táto správa potom sa posunie e, komisii OSN, ktorá sa zaoberá implementáciou tohoto dohovoru a poukáže sa tu na nedostatky e, a veci, ktoré nefungujú v EÚ. Dúfame, že táto Správa komisie bude súčasťou ambiciozného akčného plánu, ktorý aj v budúcnosti sa bude zaoberať intenzívnejšou implementáciou dohovoru EÚ na úrovni EÚ. E Či už na úrovni Európskej únie alebo na úrovni národnej e, sa využíva kríza ako výhovorka, ale to nemôže byť e, realitou Nemôžeme predsa e, prestať brať ohľad na ľudí s postihnutím len kvôli kríze. E, musíme e, dosiahnuť výsledky, e, musíme poskytovať naďalej dosiah, e, vydobité služby, pretože s ich pomocou môžeme pomáhať e, ďalšiemu vzdelávaniu, vzdelávaniu, každodennému životu týchto ľudí. A tieto výdobytky musíme e, e, chrániť, tieto práva musíme zachovávať a myslím si, že musíme ich dokonca rozvíjať ďalej, ak sa pozeráme e, na kontext tohoto dohovoru OSN. Je dôležité, aby e, jednotlivé organizácie a asociácie e, postihnutých boli zapájané do tohto procesu. Takisto títo ľudia majú čo povedať k téme zvládania krízy Dôležité je, aké dopady má kríza na zamestnávanie ľudí s postihnutím, na ich vzdelávanie a takisto na služby, ktoré títo ľudia e, e, využívajú, aby sa mohli zúčastňovať e, plnohodnotne e, každodenného života. Dôležité je, aby e, pokiaľ ide o implementáciu dohovoru OSN, aby sme hľadali priority. A keď ich hľadáme, tak e, treba hovoriť o vyhraničovaní, o odsúvaní určitých skupín na okraj, e, marginalizácia. E, tu je dôležité tá, tá, tá Európska únia, pretože je zmluvným partnerom e, OSN, pretože ľudia s postihnutím na, e, v celom svete sa pozerajú na Európsku úniu, očakávajú od nej, že tento dohovor bude aj implementovať No a e, po tomto krátkom úvode z mojej strany by som rada odozdala slovo kolegyni, pani e, Roberta Angelili, podpredsednička Európskeho parlamentu, ktorú chcem privítať a poprosím ju, aby sa ujala slova a aby uviedla do problematiky. Ďakujem. Grazie, eh, grazie per aver organizzato al Parlamento. Ďakujem pekne a ďakujem aj Európskemu parlamentu za to, že eh, zorganizoval dnes toto stretnutie. Je to naozaj dôležité stretnutie s veľkou, eh, za veľkej účasti. Mm. Som zodpovedná za práva eh, eh, maloletých, takisto som členkou skupiny pre e, rozmanitosť a e, zrovnoprávnenie pohlaví. E, I v tomto kontexte možno naozaj hovoriť o zrovnoprávnení, možno hovoriť o tej, tej diverzite, tej rozmanitosti. Samozrejme, že takéto stretnutie, ako je to vaše, je vždy ktoré sa uskutočňuje v Európskom parlamente, je práve tiež príležitosťou e, pripomenúť si aj deň ľudí, ľudí s postihnutím práve v tejto inštitúcii. To e, znamená, že pripisujeme tejto tematike vysoký e, význam. Že nám ide o to, aby všetky inštitúcie, európske, národné, ale aj široká verejnosť, aby všetci títo e, boli e, informovaní, aby sa senzibilizovali o tom, aké stratégie možno použiť e, na to, aby sa stali naozaj každodennou praxou v tejto oblasti. Takisto ide o význam kvality života, blahobytu, rovnakých príležitostí a ľudskej dôstojnosti E, ľudí s postihnutím, ide o e, rozpočtové prostriedky, ide o konkrétne nástroje, ide o konkrétne služby, ide o otázku hodnot. Pretože rozmanitosť to je určite e, určitou hodnotou. Ľudia s postihnutím musia ako osoby mu, mu, musia byť vnímané ako Eh, osoby, ľudia, ktorí majú iné eh, schopnosti, rovnako ako aj iné osoby, i oni majú kvality, kvality eh, inej povahy. A práve títo ľudia s inými schopnosťami by mali mať možnosť mať rovnaký prístup k službám, prístup k pracovným príležitostiam ďalej ako všetci ostatní. A musíme im dať takisto možnosť, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní, pretože aj oni sú európskymi občanmi rovnako ako e, všetci ostatní. Máme v, e- Európskej, v Európe asi 80 miliónov ľudí s postihnutím. Hovoríme o množstve občanov, nejde o nejaké malej menšine, nehovorím o nejakej malej menšine, nie je to nejaká výnimka, týka sa to naozaj mnohých občanov. A preto tie, túto hodnotu, e, možnosť rovnakých príležitostí a rovnakého prístupu to všetko musíme e, obhajovať, bojovať za to pre všetkých. To znamená nielen to, že e, e, sa odstránia fyzické prekážky prístupu do budov, ale že sa odstránia i iné typy bariér, nedostatky v službách, mm, nedostatky nedostatočne e, rozvinuté politické opatrenia a takisto treba bojovať proti e, predsudkom e, a stigmatizácii. Ide tu o ľudí, ľudí, ktorí majú bariéry pred sebou a sú to ľudia s inými schopnosťami. Otázka, otázka prístupu. Nuž, len 5 verejných web stránok v členských krajinách zodpovedá normám rovnakého prístupu pre všetkých. Takže napríklad ide o verejné služby, ktoré by mali byť prístupné všetkým, sú, len, sú prístupné len do e, obmedzenej miery pre postihnutých. Predseda Európskeho parlamentu e, e, vymenoval množstvo opatrení, ktoré my tu v Európskom parlamente sme e, prijali. Tiež pokiaľ ide o zamestnancov priamo tu v budove Európskeho parlamentu, ktorí e, majú e, určitý typ postihnutia, aby sme zabezpečili to, že títo ľudia môžu bez obmedzení vykonávať svoju prácu. V rámci tejto budovy sme teda odstránili všetky bariéry, ktoré ktoré by mohli im stať v ceste. E, Ľahko prístupné sú výťahy pre všet, zo všetkých vstupov, pre všetky e, kategórie ľudí a e, Európsky parlament sa tiež musí angažovať za to, aby v 27 členských krajinách dochádzalo ku koordinácii úsilia aby politické opatrenia v tejto oblasti e, zodpovedali výzvam, ktoré máme pred sebou a ktoré e, prichádzajú napríklad s hospodárskou krízou. E, dostávam sa k záveru svojich úvah. Chcem poukázať ešte na jeden problém, ktorý je mi veľmi blízky a to je problém detí s postihnutím Hovorím asi o 15 miliónoch detí, ktoré e, potrebujú osobitné, oso, osobitné formy e, výchovy a vzdelávania. To je naozaj veľa, 15 e, miliónov. Ďalej ide kategória e, mladistvých vo veku od 16 do 19 rokov. Asi na, do miery 40 nemôžu navštevovať bežné školy Čiže e, mladí, ktorí nemajú skutočný prístup e, k vzdelávaciemu systému, preto prerušujú vzdelávanie a často sú to e, mladí ľudia, ktorí následne sú nezamestnaní a dostávajú sa, vytlačajú ich na okraj spoločnosti. Miera chudoby u ľudí s postihnutím je až na úrovni vyššej ako 70 v porovnaní s ostatnými občanmi. Ak sa tu pozrieme na to, že títo ľudia, títo mladí ľudia, deti, že tieto nemajú prístup k školskému systému, tak sú vlastne odsúdené na chudobu. Odsúdení na chudobu. Je to dôležitá téma práve v časoch krízy. E, štatistika Eurobarometra ukázala, že diskriminácia na pracovnom trhu na základe postihnutia e, narastá, a to dokonca e, výrazne, výrazne narastá na základe práve hospodárskej krízy. Chcem vám poďakovať za to, že ste zorganizovali toto dôležité podujatie Nie je predsa e, akceptovateľné, aby za najvyššiu cenu za túto hospodárskú krízu platili ľudia s postihnutím. E, európske inštitúcie musia urobiť všetko preto, aby hodnoty ako solidarita, sociálna súdržnosť e, zostali zachované a vy máte povinnosť bojovať za to, zabezpečiť, aby práve tí, ktorí potrebujú najviac pomoci, Eh, aby títo neboli opustení. Inštitúcie sa musia práve o týchto postarať. Ďakujem. Ďakujeme eh, eh, veľmi pekne pani Angelili za váš príspevok. Myslím, že vy ste vo vašom v našom príspevku vyjadrili súhlas so snahami nášho fóra a zdôraznili ste aj význam vzdelávania, vyššieho vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a práce. Všetky zohrávajú dôležitú úlohu a treba zaistiť, aby treba si uvedomiť, že hrozí nezamestnanosť, keď tieto podmienky nie sú E, zaručené. Slovo dám teraz spolu podpredsedničke pani Macóny, predsedničke výboru pre petície. Dobre, ďakujem veľmi pekne, všetkým vám želám pekný deň a ďakujem za to, že ste zorganizovali e, takúto dôležitú konferenciu. Musím povedať, že som, e, že som veľmi poctená za to, že mám príležitosť vystúpiť na fóre k takýmto citlivým otázkam. Podmienky ľudí s postihnutým sú jednou z centrálnych, eh, centrálnych problematík Európskej únie, ale aj mňa osobne ako predsedničky výboru pre petície. No a preto za to teda vám skutočne eh, ďakujem, eh, pretože na začiatku toto zasadnutie E, sme mali isté e, problémy a len vďaka vám sa nám podarilo e, dnešnú konferenciu zorganizovať. Čo sa týka Európskej únie, tak prvým relevantným krok, prvý relevantný krok znamenala Amsterdamská zmluva, ktorá zaviedla v článku 13 povinnosť EÚ ochrániť ľudí s postihnutím proti akýmkoľvek formám diskriminácie podpísaním a ratifikáciou dohovoru EÚ a OSN Európska únia doplnila niekoľko nových prísľubov. Poprvé, sľub odstránenia všetkých prekážok a predsudkov, ktoré bránia ľuďom s postihnutím, postihnutím zohrávať plnohodnotnú úlohu v spoločnosti. 10-ročná stratégia pre, pre ľudí s postihnutím doplnila rámec EEU. Dohovor OSN Dohovor OSN, ako iste viete, výbor pre petície eh, bol identifikovaný ako súčasť rámca EÚ e spolu s Európskym ombudsmanom, Európskou, Európskou komisiou, Európskou agentúrou pre základné práva a e DF, teda vami. No a okrem tohto rám, v tomto rámci má výbor osobitnú úlohu, chráni práva ľudí s postihnutím. Výbor prispieva k realizácii tejto úlohy to vystupovaním a zasahovaním za ochranu ľudí s postihnutím proti porušeniam dohovoru, proti porušeniam dohovoru OSN v krajinách EÚ príjmaním eh, legislatívy a akýchkoľvek legislatívnych aktov, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na ľudí s postihnutím. Člen, ak, výbor hovorí o svojich eh, krokoch eh, a mainstreamuje aktivity, alebo teda stanoviska do svojich Eh, aktivít. Veľké číslo, eh, veľký počet petícií eh, predkladajú ľudia s postihnutím, ktorí každý, každodenne sa stretajú s mnohými prekážkami, ktoré im bránia využívať svoje práva občanov, ako napríklad bežné využívanie vzdelávacieho systému, prístup k zamestnanosti, financovaniu alebo MHD. Tieto petície nás nútenia ustále hľadať riešenia. Výbor pre petície ukazuje angažovanosť v boji proti diskriminácii, proti ľuďom za postihnutím nedostatky pri uplatňovaní súčasných princípov rovnakého zaobchádzania so všetkými osob- osobami sú nám e, na to upozorňujú občania. Pár príkladov. Už v roku 2009 e, dostal výbor petíciu s viac ako 1 milión podpismi, e, ktorá vyzývala ochranu e, ľudí s postihnutiami vo všetkých politikách EU v tomto zmysle e, komisia e, vyzvala radu, aby prijala antidiskriminačnú smernicu, ktorá by umožnila ľuďom s postihnutím mať nediskriminatórny prístup k krokom sociálnej výhody, zdravotnú starostlivosť, k službám a tovarom. No a čo sa týka zneužitia štruktúrálnych fondov EÚ, tak eh, sme dostali jednu nedávnu petíciu, ktorá poukazuje na zneužívanie štruktúrálnych fondov EÚ v niektorých členských štátoch, ktoré investovali tieto fondy do dlhodobých rezidenčných inštitúcií. Eh, Štruktúrálne fondy treba používať naopak. No, podpora komunitných služieb a informovanie a vzdelávanie o situácii ľudí s postihnutím v súlade s cieľmi stratégie pre je s postihnutím. No a myslím, že je dôležité poznamenať, že návrh, na Európs- pre návrh Európskeho nariadenia o štruktúrálnych fondoch na obdobie roku 2014 až 2020 obsahuje ustanovenie, tak aby e, postihnutie bolo podmienkou pre akýkoľvek e, projekt financovaný EÚ a to by si vyžiadovalo, aby všetky projekty mainstreamovali postihnutie no a alebo ľudí s postihnutím. Komisia a parlament túto kondicionalitu eh, podporili, no a dúfame, že rada pôjde rovnakou cestou. Ďalšia petícia eh, s názvom Lucy Stewart, o prípad Lucy Stewart, sa týka stežnosti z obyvateľov OSN eh, s odmietnutím poskytnúť poskytnúť príspevky rôzneho druhu. No a prípad predložila e, predkladateľka petície z Veľkej Británie e, potom, čo sa presťahovala do Španielska s rodinou. No a to, bol, e, to bola žiadosť o predčasné, predčasné predbežné opatrenie. Výsledkom bolo rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý v, roku, v júni 2011 rozhodol v prospekte sa hovorilo o tom, že takéto že takéto prípady musia byť spojené so sociálnym systémom v uh, Spojenom kráľovstve. Uh, komisia podporila konštruktívny dialog s príslušnými, uh, s príslušnými inštitúciami predkladateľka a jej rodina sa zúčastnili eh, na zasadnutie výboru, vysvetlili svoj prípad eh, pred zástupcom výboru a komisiou. Aj keď eh, výbor pety trvá na tom, aby britské orgány dodržiavali, dodržiavali rozsud, rozsudok. No a ďalším príkladom začiatkom roka otázka pre výbor, ktorý komisie, otázka komisie pre výbor, ktorú predložil výbor, teda otázka pre komisiu od výboru o tlačených knihách alebo iných materiáloch. Výbor trvá na tom, že Európska únia musí dodržiavať medzinárodnú dohodu o práva duševného vlastníctva. Zástupcovia únie slobodrakých sa zúčastnili, zúčastnili na zasadnutí výboru a vysvetlili svoje príklady. Čo poslanci e, e, že boli príklady, e, kedy členské štáty musia pokračovať rokovaní o záväznej dohode. Výbor žiadal objasnenie komisie a chceli sme predložiť otázku, otázku. Komisia predložila, teda, teda komisia dostala odpoveď od komisára Barniera, ktorý povedal, e, že je zaviazaný prístupu k záväznej dohode a že bude hovoriť s každým členským štátom individuálne. A ďalej aktivity týkajúce sa I will cite only uh, the, um, the... Ja budem citovať len príspevok, uh, kde výbor pri, prispel k správe o právach a občian, programoch občianstva na roky 2014 až 2020. Žiada lepšie uznanie dohovoru a príslušné financovanie pre ľudí s postihnutím, ktoré, čo by im umožnilo, umožnilo e, plne e, uplatňovať práva, občianské práva a stanovené v zmluvách a medzinárodných nástrojoch. Správa bola prijatá výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci tento týždeň. No a čo sa týka krízy, tak e, sme sa dohodli, alebo ja súhlasím, s úvahami, ktoré boli vypracované, že hospodárska kríza a politické rozhodnutia prijaté v tomto kontexte ohrozujú oslab, alebo hrozia oslabením základných práv ľudí s postihnutím. V mnohých prípadoch úsporné opatrenia znamenajú krok späť v oblasti e, sociálneho zabezpečenia, a znižujú sa príspevky a podpora a kríza bráni členským štátom prijímať opatrenia, aby realizovali politické odhodlanie a prísluby, záväzky či ľuďom s postihnutím. Členské štáty musia zvážiť svoju sociálnu politiku a musia zaviesť efektívne systémy sociálne, sociálneho zabezpečenia, musia e, zaviesť štruktúralne e, reformy a systém príspevkov a podpory nemôžeme považovať ľudí s postihnutými za e, náklady pre spoločnosť bez toho, aby sme im umožnili e, cestovať, pracovať, byť samostatný, inými slovami prispievať a znižovať, prispievať k znižovaniu nákladov. Ja myslím, že členské štáty by mohli, eh, mohli podporiť, eh, podporiť vznik rozširovanie dielní alebo chránených dielní príslušnými krokmi. No a členské štáty potrebujú stanoviť efektívne body záujmu a informačné body, kde všetci dostanú rady a informácie, ktoré potrebujú. Súčasne všeobecné vnímanie ľudí s postihnutím musí byť, sa musí zmeniť. Je dôležité zaviesť dostupné kroky, opatrenia a stratégie a tak na národnej ako aj európskej úrovni. Návrh európskeho nariadenia o návrh európskeho nariadenia o štrukturálnych fondoch na obdobie roku 2014 až 2020 obsahuje ustanovenie tak aby postihnutia boli podmienené alebo ex ante e, podmienené proporcionalitou. A tento bod treba zdôrazniť, pretože myslím, že to je úspechom pri dosahovaní našich cieľov. No a na záver, myslím, že mnohé bolo dosiahnuté pre e, ľudí s postihnutím počas ostatných 10 ročí alebo 10 ročí, ako vidíte, ale ešte stále nás čaká veľa práce. Ja súhlasím eh, s vašim eh, s vašim návrhom uznesenia a podporím 5 požiadaviek, ktoré ste v ňom vyjadrili. A hlavne myslím, že musíme lepšie eh, spolupracovať v rámci rámca OSN, tak aby sme budovali lepšie modely implementácie politiky pre členské štáty tak aby sme dokázali predsedovať základné slobody pre všetkých občanov s dôrazom na slobodu pohybu a, a treba tiež vytvárať tlak na to, aby sme získali schválenie smernice proti diskriminácii. Ďakujem pekne všetkým.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 Európsky ombudsman, pán Nikoforos Diamanduros, nám tiež prináša e, posolstvo a to prostredníctvom videokonferencie. Srečne vás vítame. Vítam vás medzi nami a ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie. Je pre nás veľmi dôležité, že sa zúčastnite, aj keď je to len prostredníctvom víta. A predpokladám, že ste mi udelili slovo. A vážená pani predsednička výboru pre petície, pán predseda Európskeho fóra e, pre postihnutých, e, ctení hostia, dámy a páni. Chcem najprv vyjadriť vďaku Európskemu fóru pre postihnutých za pozvanie a možnosť prihovoriť sa vám pri tomto významnom podujatí. Samozrejme, upredmestňujem by s ňom osobnú účasť, ale pre mňa bolo nemožné, aby som dnes cestoval do e, Bruselu vzhľadom na predchádzajúce povinnosti. Ale som rád, že pani Rozita e, Agnew, e, ktorá má na starosti právne záležitosti, bude s vami. Ako som povedal, bolo by možno užitočné, aby sme trošku odstúpili a pozreli sa s odstupom na veci budem hovoriť e, z perspektívy inštitúcie Európskeho ombudsmana. Ombudsman je vlastne e, jediné, e, jediný nejustičný orgán v rámci únie, a ktorý vlastne má na zodpovednosti v tematiku základných práv v rámci dohovoru OSN. Ako viete, Európsky ombudsman e, sa e, zapodieva rôznymi inštitúciami, e, organizáciami, úradmi, agentúrami. Chcem vám teraz uviezť niekoľko ilustrácií, akým témam v súvislosti s osobami s postihnutím sa venuje ombudsman. Osoby, ktoré chcú pracovať pre inštitúcie EÚ, sa obrátili na ombudsmana a e, upozornili na bariéry, e, ktorým čelia. Nedávno sme dostali sťažnosť, ktor, e, ktorá upozorňuje na to, že webová stránka Európskeho úradu pre osobné záležitosti a pre výber personálu nie je priaznivá pre užívateľov. A Samozrejme, spustili sme proces e, v rámci e, dohovoru OSN a, EPSO vlastne riešil tento problém. E, osoby, ktoré pracujú pre inštitúcie EU, ide o výplatu príspevkov, ktoré, na ktoré majú nárok a týka sa to aj ich detí išlo o sťažnosť, že ich deti boli vylúčené z európskej školy. Ďalším príkladom sú osoby, ktoré eh, chcú navštíviť inštitúcie EÚ a eh, stiažovali sa na to, že eh, niekedy nemohli navštíviť tieto inštitúcie a tiež upozornili na stiažený prístup ku webovým stránkam. V rámci aktívnej spolupráce ombudsman mohol vyriešiť mnohé z týchto stiažností ale musíme e, sa vždy pozerať na základný problém týchto e, prekážok. Ide vlastne o mnohé prekážky, ktoré znemožňujú plnú účasť osôb s postihnutím v diskusiách e, v jednotlivých krokoch, projektoch a iniciatív Európskej únie. Toto je filozofia, ktorá je základom dohovoru OSN. Ide o to, aby teda uvedomiť si, že tie bariéry e, pre osoby s postihnutím sú problémom spoločnosti. E, musíme konať túto prácu e, v čase krízy. Máme nedostatočné zdroje a verejná služba je pod tlakom, aby robila väčší výkon s menšími zdrojmi. Nazdávam sa, že je nemožné aby sme splnili e, záväzky dohovoru bez primeraných zdrojov. Pokiaľ ide o úrad ombudsmana, budeme sa tomu venovať e, v rámci ročného plánu manažmentu pre rok 2013 a 2014 v súvislosti s rozpočtom. Zároveň chcem upozorniť na to, že e, mnohé z tých sťažností nie sú záležitosťou peňazí. Nie je potrebné viac zdrojov, aby sa e, správne postupovalo. E, napríklad e, pilotný program parlamentu pre praktikantov. Tam je potrebné zabezpečiť, aby ľudí nemali znemožený prístup z dôvodu ich postihnutia. Parlament a iné inštitúcie EÚ si musia uvedomiť, že je potrebné rešpektovať dôstojnosť týchto osôb. To zahrňa aj e, e, e, častý, častý názor, že niekedy je zamestnanie poskytnuté ľuďom len na základe ich postihnutia. V odpovede, na odpovede na túto poznámku mi parlament poskytol veľmi podrobnú správu o krokoch, ktoré v tejto oblasti prijal. A teraz sa pozrieme na dohovor. Občania a organizácie sa môžu obrátiť na úrad ombudsmana, ak majú, e, e, majú podozrenie, že inštitúcie nekonajú v súlade s dohovorom. V takom prípade predpokladám, že budem môcť urobiť čo najviac pre e, osoby s posunutím, aby tie záruky v dohovore sa stali skutočnosťou. Od začiatku ombudsman považoval plnenie svojho mandátu za to, čo, čo je vlastne vyjadrené v článku 33.2. Ehm, teda ombudsman je jedným z orgánov, ktorý e, má na starosti ochranu, podporu a monitorovanie e, a implementáciu v rámci EÚ, e monitorovania, teda implementáciu dohovoru. Ja vás môžem ubezpečiť, že e, e, máme ambiciozne ciele. Chceme byť proaktívni a chceme zabezpečiť, aby Európska únia bola e, v prvej línii, e, keď ide o implementáciu dohovoru. Teším sa na spoluprácu s ďalšími účastníkmi e, v tomto kontexte. Myslím tu na výbor parlamentu pre petície, s nimi mám veľmi dobrú a dlhodobú spoluprácu, ako aj agentúru pre základné práva, ktorá podľa môjho názoru zohráva kľúčovú úlohu pri podpore práce v tomto rámci pri e, jeho monitorovaní a výskumných aktivitách. Pre tých z vás, ktorí poznáte prácu ombudsmana, viete, že keď európske inštitúcie e, majú nejaké záväzky voči občanom, tak e, je mojou úlohou, aby som bral na zodpovednosť tieto inštitúcie za tieto záväzky. Tak je to napríklad s chartou základných práv, ale aj s dohovorom pre nás je veľmi dôležité, aby Únia plnila sluby, ktoré dala občanom tým, že podpísala a ratifikovala e, dohovor OSN pre osoby s postihnutím. Dúfam, že tieto krátke poznámky boli e, užitočné a že pomôžu vašich diskusiách. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám stimulujúcu e, diskusiu a e, veľmi plodné podujatie Európskeho parlamentu pre osoby s postihnutím. Köszönjük, Diama, köszönjük Diamandúr. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Diamanduros. Ďakujem vám za tento úvod. A veľmi sa tešíme, že ste vlastne zopakovali naše argumenty. Naše práva nie sú otázkou peňazí, sú otázkou postoja. Teraz prejdeme k poslednému rečníkovi. Chcem požiadať pána Stig Longvada, ktorý je členom exekutívneho výboru EDF. Bude reagovať na návrhy pani Matsony, eh, eh, pani Angelini a pána Diamandurosa. Ďakujem, e, že ste mi udelili slovo. Jedného dňa sa budeme všetci zodpovedať za naše kroky. Dnes sa chcem pokúsiť hovoriť o implementácii dohovoru OSN o právach a podpore pre ľudí s postihnutím budím predovšetkým hovoriť z môjho osobného pohľadu. Ja som bol zvolený ako člen exekutívneho výbora, aby som dozeral na to, ako e, členské štáty EÚ plnia tento dohovor v jednotlivých oblastiach. Keď sa výbor stretne, tak robíme vlastne to, čo vždy robíme. Teda máme vlastne istý zoznam otázok na členské štáty a to budeme robiť aj potom, ako Európska únia predloží svoju správu a e, chceme brať Európsku úniu na zodpovednosť za to, čo vykonala v oblasti implementácie dohovoru. A potom máme tu otázky, ktoré položíme komisii. A to sú tieto. najprv, ako sa zídu, aby nám dali odpovede, tak budú to tieto otázky. Ako sú zahrnuté organizácie posunutých pri tvorbe politík v tých prácach, ktoré pripravujú jednotlivé politiky? A my si myslíme, že Európska únia ehm, musí, musí nám dať dobré odpovede, lebo mám skúsenosti, že v oblasti tej tematiky postihnutých, existuje dobrá spolupráca medzi parlamentom, radou ministrov a komisiou, pokiaľ ide o politiky v oblasti postihnutých. A potom si tiež myslím, že náš výbor tiež položí túto otázku. Čo sa robí v záujme plnenia článku 33 Ide o organizačný rámec, ktorý sa vytvoril. Je postačujúci, je, je účinný na to, aby zabezpečil to, ako sa pravidlá EÚ implementujú. E, lebo máme isté problémy, lebo sú tu samozrejme isté oblasti, kde EÚ má plnú príslušnosť, ale potom máme isté oblasti, kde má EÚ len čiastočnú príslušnosť a potom sú také, kde EÚ nemá žiadnu príslušnosť. A keď ide o politiky EÚ, tak je to vlastne čosi, čo e, sa týka všetkých ľudí a má to pre nich veľký význam, bez toho, kde sa nachádzajú. Takže e, je potrebné položiť túto otázku. Má Európska, alebo teda Európska únia rámec, ktorý zabezpečuje na to, aby politika bola tak implementovaná, aby mala význam pre ľudí s postihnutím, bez ohľadu na to, kde žijú, bez ohľadu na to, aký, aké majú postavenie, status. A ja si myslím, že tu sa Európska únia ešte môže ďalej rozvíjať. A potom výbor položí ešte túto otázku je tento organizačný rámec natoľko nezávislý a samostatný, ako je to len možné? Myslím, že nás trošku prekvapí, že komisia môže vykonávať istú úlohu pri implementácii práv postihnutých, ale aj pri dohľade eh, nad vykonávaním a implementáciou týchto pravidel v jednotlivých členských štátoch každom prípade je to niečo, na čo sa e, výbor e, doteraz vždy sústreďoval. Teda tento monitorovací mechanizmus e, v súlade s článkom 33.2. Otázka je, je to naozaj nezávislý mechanizmus? A toto budeme preverovať. A mm, podľa mojich obmedzených znalostí o EÚ si myslím, že ešte, ešte je tu čo zlepšovať a potom ešte jedna konkrétna oblasť, ktorú chceme preveriť. To je medzinárodná spolupráca e, v súlade s článkom 32. Ako sa darí Európskej únii e, ponúkať alebo poskytovať rozvojovú pomoc tak, aby zahrňala aj osoby s postihnutím. Teda e, ide o oblasti Strednej Ameriky, Južnej Ameriky alebo kamkoľvek e, idú prostriedky rozvojovej pomoci z EÚ. Stará sa Európska únia o to, aby e, zabezpečila mainstreaming práv osôb s postihnutím. A potom ešte ďalšia otázka. Totiž, či tie práva, ktoré zavedla EÚ, či sú dostatočne silné na to, aby zabezpečili podporu pre osoby s postihnutím, aby, aby napríklad e, im bola uľahčená preprava z ich domova do Bruselu. Toto musíme tiež e, dostatočne preskúmať. A ďalšia otázka. Ako využíva Európska únia prostriedky štrukturálnych fondov. Je to v poriadku, že sa v niektorých štátoch štrukturálne fondy využívajú na to, aby sa e, rušili niektoré inštitúcie, ale zase niektoré, aby sa vytvárali. E, poviem príklad z Maďarska. Keď sme preverovali e, situáciu v Maďarsku, tam sme boli trošku znepokojení niektorými udalosťami. A tiež otázka duševného vlastníctva, copyright. Aj to ehm, preskúmame teda, položíme otázku, či EÚ môže vyvíjať tlak na medzinárodné organizácie, aby sa napríklad otázka VIPO, teda organizácia autorských práv, aby aj osoby s postihnutím mali prístup k knihám, e, ku podkladom, aby Ide o to, aby sme o tejto téme mohli tiež diskutovať. Napríklad e, čítal som knihu e, od Margarety Augen. Ako možno zabezpečiť, aby som i ja mohol čítať presne tie isté knihy, ktoré čítala Margareta Augen, keď ona chodila na univerzitu. Takže eh, ide o to, aby toto mala všetko EU na zreteli. My musíme EU stále klásť otázky, eh, lebo oni sú zodpovední za implementáciu dohovoru a musia odpovedať na tieto otázky. A to čím skôr čím skôr e, potom, ako bude predložená správa v roku 2013. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Stig, za tvoj príspevok. A teraz prejdeme ku rozprave. Prv ale chcem požiadať pani Kingu Gönc, ona je predsedničkou skupiny INTE. A tiež chcem povedať generálneho tajomníka SEDF, aby ďalej viedol toto zásadnutie. Prajem vám všetko dobré a dúfam, že dodržíme aj časový e, rozvrh.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 Morning, eh, morning Dobré ráno všetkým. Predošla časť konštatovala, že by sme mali sa držať vyčleneného času a preto chcem trvať na tom, aby sme rýchlo začali s novým ďalším blokom nášho stretnutia. Rada by som ešte raz všetkých e, srdečne privítal. E, v prvom rade e, mojich spolupredsedov. Takisto sa budeme snažiť držať našeho času a dúfame, e, že všetci na rečníckom zozname budú mať čas e, pokračovať. E, ešte sa so pár slov na úvod. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý moment pre nás všetkých, pre zástupcov rôznych organizácií z rôznych krajín. Ale ešte viac e, sú tu členovia Európskeho parlamentu, vidím tu mnohých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí môžu si vypočuť vaše komentáre, vaše návrhy, e, podnety, ktoré môžeme využiť v každodennej práce, práci s rôznymi návrhmi legislatívnymi, e, podnetmi. Pre nás je veľmi dôležité participovať e, na takomto dialógu, pracovať s vami a pokračovať v týchto diskusiách i neskôr. Všetci vieme, a o tom určite budete hovoriť mnohí, že v časoch krízy život sa stáva čoraz zložitejším pre každého v Európe. O to viac pre tých, ktorí e, musia žiť s so znevýhodneniami, s postihnutiami. Musíme byť preto veľmi citliví tieto problémy brať do úvahy. Táto kríza nie je len finančnou či ekonomickou krízou. Je to oveľa viac kríza verejných e, financií. E, Verej, štáty menej investujú, vydávajú na sociálne služby, vzdelávanie, na pomoc ľuďom na to, aby bol, tu bola skutočná rovnosť v celej Európe. Je to tiež kríza ľudskoprávna. Vidíme zhoršovanie sa ľudských práv v mnohých krajinách a musíme spolupracovať, musíme vyvíjať kroky proti takémuto prúdu, takejto tendencii. V krátkosti, nie do detajlov, využijem len svojich 5 minút, chcem povedať, že naozaj teraz v Európskej únii široko diskutujeme o ďalšom e, finančnom rámci na viacročné obdobie, e, kde budeme e, zohrávať dôležitú úlohu pri financovaní rôznych ambícií EÚ. Myslím si, že ste počuli o problémoch, veľkých rozprávach medzi členskými krajinami a tiež medzi radou a Európskou úniou. Rada by som vás uistila, že členovia parlamentu a samotný parlament podporujú do veľkej miery všetky ambície, ktoré sa tu stretávajú. Ja som e, spravodajkyňou pre program pre práva a občianstvo. Ide o program, ktorý má pomôcť e, ľuďom poznať lepšie ich práva, práva, ktoré im prináležia, e, aby mohli si tieto e, práva uplatňovať a aby sa tieto práva implementovali v členských krajinách. Ďalšia dôležitá vec to je Európsky sociálny fond. Tu som tieňovou spravodajkyňou pre tento blok tém. Tu sa snažíme zapracovať i záujmy ľudí e, s postihnutím Eh, rokujeme s radou, eh, odkazujeme sa na dohovor OSN pre práva ľudí s postihnutiami takisto. V tomto nariadení hovoríme o vytvorení prístupu, prispievanie eh, k implementácii dohovory EÚ v členských krajinách a dúfame, že sa nám tento aspekt podarí zachovať i do konca rokovania a určite to bude možnosť na využitie týchto fondov takisto počas ďalších 7 rokov. Vieme, že e, i e, legislatívne aspekty, i práva sú dôležité, takisto finančná stránka, to znamená finančné zdroje, aby sme naše ambície dokázali implementovať. Takže ešte raz vám veľmi ďakujem za pozornosť a teraz by som rada poprosila eh, kolegu Katániu, aby sa ujal slova a aby sa prehovoril eh, k zhromaždeniu a potom dáme slovo vám, eh, tým, ktorí chcete vystúpiť v rozprave. Okay. Ďakujem veľmi pekne. Inga. Predrečníci už e, povedali dôležité veci týkajúce sa a dohovoru OSN. E, berúc do úvahy to, čo e, musíme dnes urobiť, by som tak trochu trval na tom, aby sme hovorili o dopadoch krízy. Kríza sa stáva teraz čoraz viac e, krízou ľudských práv, nielen jednoduchou finančnou či ekonomickou krízou. Opatrenia úsporné e, e, by mohli, je tu riziko, že by mohli e, zmeniť Európu na schudobnelú oblasť. Životné podmienky ľudí s postihnutím sa zhoršujú, sú v ohrození takisto sociálne práva na základe škrtov v rôznych služieb a snažia sa, e, e, úsporné opatrenia vedú k, znižova, e, k zvyš, zvy, zvyšovaniu daní pre strednú a chudobnú vrstvu, škrtá sa na sociálnych službách. Pri tým sa podkopáva vlastne európsky sociálny model zastave, založený na solidarite a sociálnej inklúzii. Ekonomická kríza je ľudskoprávna kríza viac než ekonomická, ako som povedal Európske inštitúcie majú povinnosť nájsť spôsob von z, tej, z tejto nočnej múry. Európska uh, únia a 24 z 27 členských krajín ratifikovali dohovor OSN a majú teraz e, povinnosť implementovať ju na všetkých úrovniach. Takisto Európska únia samozrejme, keďže je signatárom uh, dohovoru. EÚ chce realizovať inteligentný, trvalo udržateľný model ekonomie, ekonomiky, zabezpečovať produktivitu, zamestnanosť a sociálnu kohéziu. Avšak e, realita je ďaleko od týchto záväzkov a tiež od cieľov e, stratégie Európa 2020. A preto EÚ musí prijať silný viacročný finančný rámec, a sociálny balíček investícií, ktorý zohľadní ľudské práva a princíp nediskriminácie. Ide o investíciu do sociálnych služieb a, a politík, aby sa vytvorila e, inkluzívnejšia, participatívna, prosperujúca spoločnosť. Tento sociálny balíček by sa mal zaberať na špeciálne opatrenia na ochranu a podporu práv občanov s e, postihnutím. E, takisto ide o sociálnu ochranu, na, o účasť na pracovnom trhu a kompenzáciu e, nedostatku práce, teda príjmov z práce. Takisto prístup k zdravotníctvu a dlhodobej starostlivosti. Prístup tovarov a, a služieb, to je dôležité pre inklúziu postihnutých osôb. E, pokiaľ ide o európsky trh, e, ide vlastne rok 2012, tri témy, voľný pohyb e, osôb a tovaru v rámci EÚ, prijatie zákona o prístupe v rámci EÚ a potom smernica o prístupe k verejným službám a verejným e, webovým stránkám alebo službám poskytujúcim služby verejnosti. To by malo byť e, vedúcim prís, princípom pri pridelovaní štrukturálnych fondov a aj v rámci verejného obstarávania. Aby sme tieto záväzky splnili, e, potrebujeme silný finančný rámec. Takže sme proti akýmkoľvek pokusom znižovať e, rozpočet EÚ a žiadame o alokáciu 25 e, fondu kohézie. E, európsky rozpočet by mal podporovať sociálnu infraštruktúru a znížiť chudobu Znižovanie sociálnych nákladov e, vedie k nezamestnanosti, k zhoršovaniu sociálnej situácie a vytvára politické napätie. V súčasnosti chudoba rastie a neumenšuje sa. Namiesto sociálnej súdržnosti vidíme nerovnosť, e, vylúčenie. Očakávame od inštitúcií EÚ, aby konali v záujme ľudí, lebo inak stratia svoju dôveryhodnosť Európska únia musí zohrať dôležitú úlohu a ľudia s eh, postihnutím majú od EÚ veľké očakávania. A to aj v Európe a aj eh, vo svete. A dúfame, že sa týchto záväzkov EÚ bude pridržať. Ďakujem za pozornosť. We give the word to one. Uh, okay. You can start if you wish. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme tiež za e, vás, e, váš príspevok, pán Katani. Pokiaľ viem, e, sú tu dvaja kolegovia poslanci z Európskeho parlamentu, ktorí nemohli vystúpiť pri minulom, minulom stretnutí pani Gabriel Zimmer z GUE, predsednička skupiny GUE. Takisto pán e, Romeva Irveda, ktorý je podpredsedom zelených a myslím si, že nimi dvomi by sme mali začať a potom pokračovať ďalšími, ktorí by sa chceli ujať slova. Takže e, nech sa páči, Gabriel, máš e, slovo na dve minúty. Ďakujem pekne. Je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť tohto parlamentu ľudí s postihnutím a naozaj som E, e, príjemne prekvapená tým, čo tu dnes vidím, pretože mi to ukazuje, že otázky ľudí s postihnutím nie sú len otázkami nejakej špeciálnej skupiny ľudí, ktorí sú postihnutí, ale že sa to týka nás všetkých súčasnej. Sú to otázky každodenné, ktoré sa tu preberajú a ktoré musíme riešiť spoločne. Som teda veľmi hrdá na to, že vás tu môžeme privítať a že spoločne môžeme viesť tento dialog dialog medzi zastupcami ľudí s postihnutím a takisto hovorcov k tejto problematike európskych krajín a Európskeho parlamentu. Na základe e, e, nedostatku času poukážem len na niekoľko problémov. Počula som tu vyjadrenia z pódia o tom, že nad rámec Európskej únie treba sa pozerať ešte ďalej. Predovšetkým si treba klásť otázky ako napríklad rozvojová pomoc, ktorá by mala byť e, výraznejšie poukazovaná práve ľuďom na zlepšenie e, situácie e, ľudí s postihnutím v najchudobnejších krajinách. Ako Európsky parlament spoločne s delegáciami pre e, krajín africkej, karibskej a pacifickej oblasti. Sme vypracovali spoločnú správu o stave ľudí s postihnutia. Je to veľmi kľúčová správa, lebo ukazuje, že my sami v práci Európskeho parlamentu máme ešte rezervy, práve e, pokiaľ ide o konkrétne projekty pre postihnutých a pokiaľ ide o prístup ľudí s postihnutím k všetkým službám na podporu ktoré potrebujú na seba určenie. Ďalšia téma, ktorú by som ešte e, e, krátko e, prebrala, Ešte v Nemecku, v Durínsku som pracovala s mužmi a so ženami, ktorí boli postihnutí a často som sa konfrontovala s, cém, s témou násilie na ženách s postihnutím. Myslím si, že je to téma, ktorá ešte intenzívnejšie si zaslúži e, pozornosť tu v Európskom parlamente, pretože je to téma, ktorá často nie je verejnosťou vnímaná. E, musíme zasiahnuť čo najväčšie vrstvy verejnosti, aby sme posilnili ženy e, pri výkone ich práv, aby sme boli veľmi pozorní pri tejto otázke, aby sme ženy podporovali. A tretí bod, e, len veľmi stručne takisto. Áno, sme v kríze, nie len u Európska únia, sme v hlbokej kríze a ja si myslím, že to, by, čo by sme mali spoločne urobiť, je zabrániť tomu, aby zodpovednosť spoločnosti práve v oblasti verejných rozpočtov, aby sme e, prispeli k tomu, že všetci ľudia dokonca i ľudia s postihnutím bez ohľadu na to, kdekoľvek v Európskej únii žijú, aby sa mohli zúčastňovať na všetkých otázkach a prístupe k verejným službám. Verím, myslím si, že to by mohol byť spoločný bod E, európsky prostredníctvom Európskeho parlamentu na jednej strane, ale prostredníctvom tohoto vášho parlamentu ľudí s postihnutím prístup, prístup k verejným službám, umožnenie tohoto prístupu k verejným statkom, e, pod požadovanie toho, aby e, sme tu, to verejné opätovne navrátili spoločnosti, aby sme sa postavili proti privatizácii, ktorá nám e, okresáva naše životné kvality. A preto napäto čakám na spoločné vyhlásenie, ktoré na záver vytvoríme. Chcem zaželať veľa úspechov v tejto spoločnej spolupráci a v našej ďalšej spolupráci pri implementácii dohovoru eh, postihnutých eh, OSN. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz by som dal slovo európskemu poslancovi e, pánu e, Romevovi i Ruedovi, podpredsedovi e, skupiny zelených v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručný, pretože som pozorne sledoval diskusiu až do tohto okamžiku. Musím povedať, že všetko je presne tak, ako sme s tým každodenne konfrontovaní. Ako člen zelených veľmi sa zameriavame na na našu prácu vo viacerých oblastiach. Chcem však vyzdvihnúť jednu tému, ktorá mi je v popredí. To je smer, e, smernic, horizontálna smernica proti diskriminácii. Tu som spravodajcom Európskeho parlamentu. Zažívali sme tu frustráciu naozaj po minulé roky a tá súvisla so zlým vnímaním e, problému E, nákladov a vnímania zo strany e, mnohých členských krajín, že je totiž príliš nákladné implementovať takúto legislatívu. S týmto sme konfrontovaní každý deň. Počúval som vaše úvahy. Práve v súvislosti s vašimi slovami musíme predložiť na rokovací stôl práve toto. Musíme hovoriť členskými krajinami, ktoré si stále myslia, že investícia do kohézie je niečo, čo sa dá vnímať, e, e, e, čo sa dá škrtať cez krízu. To práve je chyba, ktorú nemôžeme akceptovať v takomto konkrétnom okamžiku našej histórie. Dúfam, ako to už tu odznelo, a ja to môžem len potvrdiť, že európsky podpis tohoto dohovoru musí byť spôsobom posilnenia právnych záväzkov, e, ktoré máme vo vzťahu k ochrane týchto práv v EÚ, to musíme využiť ako bázu na presviečanie všetkých členských krajín, predovšetkým tých, ktoré ešte váhajú a či je dôležité vytvoriť takéto rozšírenie princípu nediskriminácie do e, právnej oblasti, aby odblokovali, aby, aby e, povolili a umožnili si v členských krajinách i v Európskej únie, pretože tu hovorím o euroobčanoch, občanoch EÚ, aby títo si mohli e, uplatniť svoje práva a aby mali zaručené možnosti, ktoré všetky osoby bez ohľadu na svoju situáciu musia mať k dispozícii. Toto je naša konfrontácia, toto, táto konferencia tomu určite pomôže E, e, som smutný z toho, že členské krajiny, naďalej mnohé členské krajiny majú ešte opozíciu k, tomuto, k, tomuto, e, k, tomuto, k tomuto smerovaniu. To znamená, veľmi vyzdvihujú vysoké náklady a výdavky. Treba naozaj demonstrovať, že toto nie je tu len o analýzu nákladov, ale pozrime sa i na prínosy kohézie. Takisto prínosy nielen individuálne, ale spoločenské, sociálne na e, oblasti nediskriminácie. Verím, že niektoré členské krajiny, ktoré sa ešte zdráhajú implementovať toto normy, že pochopia, že toto treba riešiť. Ja verím, že tu v parlamente máme veľkú väčšinu skupín, ktoré to podporujú a vyzývam všetkých, aby sme sa držali uznesenia, ktoré sme prijali minulý týždeň vo výbore LIBE na základe Eh, článku 265 eh, eh, zmluvy, aby sme smernicu prijali čo najskôr. Záverom hovoríme tu v zásade o otázkach práv a prístupu k všetkému, čo súvisí s verejnými rozprávami, ktoré tu prebiehajú v parlamente. Dnes popoludní bude diskusia v skupine zelených o, o, o demok- eh, demokracii na základe arabskej jary je tu nová forma prepojení máme tu vlastne eh, tlmočenie a prechod priamo, priamo do textu. To je normálna situácia, podľa mňa normálny spôsob podpory demokracie našich diskusí takisto v rámci Európskeho parlamentu. Preto trvám na tom, že takáto konferencia by nemala byť výnimkou, ale e, pravidlom, normou, niečo, čo by sme mali normálne podporovať, bez ohľadu na náklady. Nie je to predsa len o nákladoch. Je to otázka úžitku. Takže teší ma, že tu môžem byť a teší ma, že počujem, že toto je témou našich diskusí a dúfam, že veľká väčšina skupín tiež podporí toto vnímanie, víziu ktoré podľa mňa je jediný spôsob e, pozrieť sa na tieto výzvy. Ďakujem. Thank you. Uh, thank, you very much. Uh, Ďakujem pekne, ak vám to nebude vadiť, tak uh, pár z mojich kolegov, poslancov Európskeho parlamentu, musí odísť. Elizabeth Šete požiadala o slovo na pár minút. Požiadam vás o stručnosť, pretože vy musíte odísť za chvíľu, tak dostanete slovo. Takže Elizabeth tiež zo skupinu zelených. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja tiež by som rada hovorila rodným jazykom. Dúfam, že všetko e, sa úspešne podarí a zadarí. Ja som podpredsednička e, výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, čiže je to jeden výbor, e, ktorý sa zaoberá mnohými aspektami, ktoré sa týkajú a osobne zasahujú do života ľudí s postihnutím. Tiež sa veľmi angažujem, no a chcela by som len dodať, že my sme urobili správu o stratégii e, pre práva ľudí s postihnutím Európskej únie, no a spravodajca je Adam Koša, ktorý sedie vedľa mňa. No spoločne sa nám podarilo vypracovať podľa môjho názoru veľmi dobrú správu a je to tá forma, kde sa snažíme e, pomocou tých e, mekých, nezáväzných e, opatrení o to, aby dohovor OSM bol aplikovaný v členských štátoch. No a máme obavy z toho, že pomoc pre obyvateľov, pre ľudí v Grécku sa škrtá, no a svoje demokratické práva nemôžu realizovať tak, ako to žiada charta základných práv o EÚ. Toto neakceptujeme, no a rovnako kritizujeme škrty, ktoré predpísala Trojka. Okrem toho chceme iniciatívnu správu vo výbore napísať o realizácii smernice o nediskriminácii, kde ide o prístup k pracovným miestam a za v vzdelávaniu Treba skutočne sa dotknúť toho citlivého miesta, aby sa stalo skutočnosťou to, čo hovorí smernica o protidiskriminácii alebo antidiskriminačná smernica. A treba zaručiť slobodný prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu pre ľudí s postihnutím bez ohľadu na druh postihnutia. No a rovnako by som chcela do, dodať ešte jednu vec, ktorou sa zaoberáme každý deň v, na mnohých dôležitých zasadnutiach a to je tiež dôvod, eh, prečo musím odísť. A to sú štrukturálne fondy. A tretina európskeho rozpočtu. My chceme, aby štrukturálne fondy boli tak využívané, využívané, aby bariéry odstraňovali. Ale po druhé chceme, aby aj program v štrukturálnych fondoch eh, bol tvorený tak, aby ľudia s postihnutím sa mohli zúčastňovať a ja dodávam Adam a k tomu veľmi prispel. On je súčasťou našej rokovacej delegácie. Zatiaľ sa nám to nepodarilo dosiahnuť, ale určite sa nám to podarí. No a posledná vec, ktorú by som chcel povedať, súvisí s tým, že ja som z Nemecka. Ja s veľkými obavami sledujem, že nemecká vláda stále bráni, aby v Európe existovala, vznikla piatá antidiskriminačná smernica. V Nemecku vidíme nejaké hnutie, pretože spolkové krajiny eh, sa starajú o to, aby v oblasti ich kompetencií vznikali inkluzívne školy. To je veľmi dôležité pre dôležitá kompetencia eh, pre spolkové krajiny. No a nemecká vláda eh, nemá už argumenty, aby bránila bránila 5. proti antidiskriminačnej smernici. My sme na odstranení tejto blokády a chceme, aby pozícia nemeckej vlády sa vo vzťahu k tejto 5. smernici zmenila, pretože potom bude možné nastoliť právo a zaistiť individuálne práva pre ľudí s postihnutím mimo pracoviska mimo zamestnania aj na, aj na uh, vzdelávanie. No a toto je cieľ, ktorý sa budeme snažiť. Ďakujem pekne. Thank you. It's... Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. No a skutočne e, antidiskriminačná smernica niekde odpočíva alebo spí od roku 2008. Myslím, že je na čase, aby sme ju prebudili. Je na čase, aby sme bojovali proti diskriminácii a aby členské štáty nemohli ďalej blokovať uplatňovanie práv ľudí s postihnutím. Ďakujem pekne. No a teraz prejdeme k príspevkom našich delegátov delegátov Európskeho parlamentu, ľudí s postihnutím. Máte k dispozícii dve minúty. No a na úvod dostáva slovo pani Maria Grundner z, Australs- z Rakúskej národnej rady ľudí s postihnutím. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja žiadam odstranenie bariér vo všetkých dimenziách, to znamená pre, e, teda som proti fyzickým bariéram, komunikatívnym bariéram, alebo komunikačným bariéram, e, sociálnym bariéram a tak ďalej. E, žiadam to ako ako predmet, vyučovací predmet na školách, na hlavne, aby bariére, bariéry boli odstránené a aby bol postihnutým umožnený plnohodnotný život bez bariér v rámci, v rámci školských osnov pre pedagógov a za zaobchádzanie za podporou pre, aby sa mohli oboznámiť s podporou pre žiakov, odstránenie bariér vo všetkých osnovách pre osoby, ktoré sa vzdelávajú v hospodárskych, ekonomických smeroch, železnica a služby bez bariér. Uh, I am, I am really to... Eh, Ďakujem pekne, ja som rada, že je medzi nami viacero poslancov, ktorí si prišli vypočuť že slova, niektorí však musia odísť a preto sme sa dohodli, že slovo dostane jeden delegát a potom jeden poslanec. A uvidíme, ako sa nám to podarí e, vyriešiť. Dobre, takže slovo dostáva pani Lope Fontane. Požiadam vás, dodržte dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem hovoriť veľmi dlho. Myslím, že tu máme výhodu v tom, že ja patrím do španielskej ľudovej strany, som členkou výboru pre zamestnanosť a tu je väčšina poslancov, ktorých tá otázka sociálna zaujíma. A zhodneme sa na tom. Takže ja sa stotožňujem s tým, čo hovorila pani Gönz, pani Schröter, moja kolegyňa z výboru, ale nebudem to tu opakovať. Táto konferencia, toto zasadnutie je isté veľmi dôležité. Som rada, že som bola pozvaná. My sme tu preto, aby sme hlavne počúvali. Momentálne máme pred sebou vážne problémy vo všetkých krajinách, hlavne Španielsku, u nás doma, a to je nezamestnanosť. No a to sa týka aj osvo s postihnutím, pre ktorých je zložité získať prácu alebo si ju udržať. A to patrí aj pre vzdelávanie. Je potrebné, aby v krajinách ako je Španielsko, ktoré potrebujú úsporné opatrenia, to je jasné, ale zároveň s tým je potrebné zaistiť, aby úspornosť nešla na úkor tých najzraniteľnejších osôb. V parlamente to neustále pripomíname a budeme to pripomínať aj ďalej. Ďakujem vám všetkým a uvidíme, k akým záverom dospieme. Thank you very much. Our next uh, speaker Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani, pani Pascal Rieb z Francúzskej národnej rady ľudí s postihnutím. Máte slovo, nech sa páči. Hovoriť e, o výsledkoch od vstupu do platnosti dohovoru 20. Marca, 2, marca 2010 vo Francúzsku. Pre Francúzsko je to politický e, nástroj veľkej sily je to naozaj páka pre ľudí, ktorí majú určité postihnutie a máme e, e, určité, určité, určité pre, tý predval a potom z, dianie po, po vstupe do platnosti. Tá, ten dohovor vlastne dáva francúzskej politike pre postihnutých taký nový dých e, a veľa sily našemu hnutiu, aby sme bojovali za práva ľudí e, s postihnutím Nejde tu o nejakú uh, charitu, ide naozaj uh, o niečo, čo prek- prekračuje náš zákon z roku 2005 o postihnutiach. Je to naozaj uh, zmena v politike, v politickom laboratóriu. Nie sme tu sektorálne rozdelení v politike. Nehovoríme o adaptácii, hovoríme o otvorenej spoločnosti pre všetkých. Dopadom je to, že u nás konkrétne v septembri sme vytvorili obežník e, e, e, premiéra, ktorý hovoril o, všet, o tom, že zohľadňovať treba osoby s pohodstihnutím vo všetkých návrhoch zákonov. Je to prvý e, takýto oficiálny krok premiéra, ktorý sa zakladá na dohovore e, OSN a ktorý potvrdz, potvrdzuje, že potrebujeme určitý pilier špeciálnych predpisov pre ha, e, postihnutých ľudí vo všetkých návrhoch zákonov budúcnosti. Takisto tu máme diagnostický zoznam, ktorý musí byť priložený k všetkým takýmto návrhom zákona. E, pokiaľ ide e, nedostatky, od vstupu do platnosti, máme ešte naďalej množstvo medzier medzi dohovorom a legislatívou. Pokiaľ ide o definíciu e, postihnutých, je tu na, naozaj e, tá lekárska vízia. E, ešte nie sme pri autonómii života, u, u ochrane, nie pri právnej ochrane. Francúzsko by teda malo určite by malo revidovať svoju legislatívu, aby táto bola v súlade s dohovorom a no, doplním, že e, základné ľudské slobody sa nie, je, nie sú v hierarchii. Nie, všetci sme si rovní a ako povedal e, Gandhi, budem to citovať, všetky kompromisy e, sú síce ústupkami, ale nemôžeme mať ústupky v prípade základných ľudských práv. Ďakujem. Thank, thank Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som rada dala slovo pani Silvane Rapti mojej kolegyni z Európskeho parlamentu, aby sa ujala slovo na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ja som v tej príjemnej, tom príjemnom postavení, kedy môžem povedať, že cítim veľkú radosť. Ja som veľmi poctená, ale súčasne cítim tiež veľkú zodpovednosť. Som na treťom zastadení, eh, zasta, eh, zasadnutí eh, Európskeho parlamentu po postihnutím. Dnešné zasadnutie je veľmi dôležité a otázky, ktoré sa tu riešia, sú veľmi dôležité. Mm, treba povedať, že princíp nediskriminácie a uznanie odlišnosti každého princíp rovných príležitostí pre všetkých, ktoré by mali byť považované za úplne normálne v každej civilizovanej spoločnosti, v skutočnosti vidíme, že nič také normálne nie je. No a okrem toho, teraz je ešte hospodárska kríza, ktorú na svojich pleciach najviac znášajú práve osoby s postihnutím a ich rodiny. Toto je vec, ktorú nemôžeme aj naďalej dovolovať. Osoby s postihnutím musia byť vyňaté z balíčku fiskálnych opatrení, ktoré sú tiež teraz implementované v všetkých opatr- krajinách vrátane Grécka, pretože inak je ohrozená sociálna povaha Európy som presvedčená o tom, že by sme čo najskôr my, európsky poslanci, mali ísť príkladom, tak ako hovorili moji kolegovia. No a ja by som k tomu tiež chcela prispieť. Ja som predložila písomnú otázku na komisii, v ktorej žiadam informácie o tom, čo komisia hodla učiniť, aby osoby, ktoré majú sluchové problémy, mohli sledovať akékoľvek fungovanie a prácu európskych inštitúcií, pretože my chceme, aby tieto osoby, ktoré zle počujú alebo e, nepočujú vôbec, mohli sledovať našu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ďalší rečník je z Holandska, pán Torkild Olesen z, zo Združenia ľudí s postihnutím z Dánska. Torkil, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel povedať niečo k dohode VIPO, ja by som chcel Európskom parlamentu poďakovať za prácu, ktorú vádzate, aby komisiu ste presvedčili, pretože na začiatku bola proti akékoľvek forme dohody, ale teraz je za. Totiž právo ľudí zo zrakovo postihnutých, postihnutých dostať prístup k tomuto dokumentu. Je dôležité, aby zrakovo postihnutí mali rovnakú možnosť čítať dokumenty ako ostatní, ostatní občania a ľudia. E, nie všetky knihy boli pre nás e, preložené do Brajlovho písma. Je dôležité, aby sme mali prístup všetkým písaným textom, pretože bez e, takéhoto prístupu nemôžeme prispievať k životu spoločnosti ako všetci ostatní. A potom nie sme ani dobrými spotrebiteľmi a nemôžeme prispievať k pomoci e, celému svetu, Európskej únii, nájsť východisko z, z, z krízy. Pretože my môžeme e, byť veľkou silou v spoločnosti. Dúfam, že e, Európsky parlament bude tlačiť, ďalej tlačiť na komisiu, aby bola zmenená zmluva tak, aby E, ľudia s postihnutím mali rovnako možnosť čítať písané texty ako ostatní. Nemôže to byť nejak obmedzené, musí to byť dohoda, e, ktorá platí, aby sme boli v plnej miere zaradení do spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz by som dala slovo pánu Mikolášikovi z Európskeho parlamentu. Nech sa páči na dve minúty. Vážená pani predsednička, a verím, že môžem hovoriť v mojej rodnej reči. A pochádzam zo Slovenska, som podľa diplomu lekár a som poslanec Európskeho parlamentu v druhom období. A chcem vám povedať ako člen výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, e, a tam kľúčovým slovom je to zdravie, že mm, sledujem všetky úsilia, ktoré e, a podporujem samozrejme aktívne Eh, ako člen ľudovej strany, eh, Európskej ľudovej strany tu v Európskom parlamente. Všetky tie úsilia, ktoré vedú ku nielen postupnému, ale energickému odstraňovaniu všetkých prekážok, ktoré sa kladú ľuďom so zdravotným postihnutím. Je neprípustné a je to proti ľudským právam eh, a ľudskej dôstojnosti, aby ľudia so, s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, či už sa jedná o postihnutie Eh, telesné lokomočné alebo zmyslové eh, mali eh, v svojom, v svojom živote akékoľvek prekážky. som veľmi rád že niektoré veci sa nám už podarili ako europoslancom viete že bol ten balík um, direktív ktoré zlepšovali podmienky pri cestovaní diaľkovými autobusmi pri cestovaní v leteckej doprave a lodnej doprave to je všetko výborné a je to cesta um, správnym smerom ešte ide o to aby tieto direktívy a tieto opatrenia schválené európskym parlamentom boli aj účinne implementované do každodenného života. chcem tiež um, vyzdvihnúť jednu vec že um, s pokračujúcou internetizáciou a s možnosťou pracovania z domu uh, sa dá povedať že niekedy zamestnávateľ ani nemusí vedieť že osoba ktorá mm, pracuje na počítači a ktorá používa svoje vzdelanie je pritom čo ja viem um, e, pohybovo handicapovaná ale môže e, excelentným spôsobom pracovať z domu cez internet a e, tam sa stierajú konečne tie rozdiely medzi Celkom zdravím a e, celkom, už budem končiť, pani predsedníčka e, Len chcel, chcel som povedať, že som, e, som tu prišiel nielen preto, aby som načúval, ale aj preto, aby ste vedeli, že máte tu spojencov. Vidíte, že mnohí kolegovia z rôznych politických frakcií tu v Európskom parlamente sme zajedno a tu vidím takú, taký, taký silný moment, taký spoločný menovateľ, že tu nehľadíme na naše politické nejaké um, rozpory, ale naopak um, ťaháme väčšinou uh, v jednom smere a um, máte aj vo mne spojenca a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. This Okay. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že naši delegáti sú oveľa disciplinovanejší ako poslanci parlamentu. Ďalším rečníkom je dáma zo Španielska. Nie, nie je to pani, <laughs> nie je pani. Jose Maria Sanchez Ange. Ospravedlňujem sa zastupuje Národnú radu pre e, osoby s postihnutím v Španielsku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V Španielsku máme rôzne problémy s dohovorom. Sú to zásadné problémy. Toto, tento právny predpis, ktorý je potrebné teraz zmeniť a ktorý je potrebné aj dodržiavať zo strany španielského štátu, má viaceré medzery. Existuje predbežný návrh na zmenu trestného zákona a samozrejme to je veľmi komplexný právny e, problém a, a totiž teda ide o to, že ak ľudia spáchajú trestný čin, tak e, sú potrestaní a nie sú trestaní menej ako ľudia s postihnutím Ide teda o to, aby toto mm, nebolo zneužívané, pretože e, osoba s postihnutím, e, ktorá je takto potrestaná, je vlastne hodená o mnoho e, rokov, desiatok rokov dozadu a sťažuje sa jej integrácia. Keď sa takto postupuje, tak to nezodpovedá dohovoru OSN a keď štáty ratifikujú tento dohovor, tak samozrejme musia svoj právny systém prispôsobiť dohovoru a nemôže byť naopak. Ja si myslím, že práve to sa deje teraz v Španielsku e, prostredníctvom tohto návrhu zákona. Thank, I really... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tá poznámka pána Kataniho, že delegáti sú oveľa disciplinovanejšie a dúfam, že aj členovia parlamentu budú postupovať takto. Teraz chcem požiadať Tereze eh, Jiménez a z EPP, aby sa veľa slova. Ďakujem. Eh, som rada, že sa môžem zúčastniť na tomto dôležitom fóre a chcem eh, vyjadriť podporu osobám, eh, ktoré žijú s postihnutím. A v Španielsku sme urobili eh, určité kroky aj vo výbore pre ženy, ale aj ja pracujem vo výbore pre občianske slobody a venujeme sa aj tejto otázke právnych predpisov Posledná smernica, e, pokiaľ ide o podporu obetí trestných činov, tam sa hovorí o zvláštnych potrebách obetí s postihnutím. Takže všetky práva, ktoré sa predpokladajú v tejto smernici, sa musia primerane vzťahovať aj na osoby s postihnutím. Teda napríklad e, ide o priestory, v ktorých prebieha trestné konanie, E, takisto e, komunikačné e, prekážky, tiež pri sluchových postihnutiach v procesoch. To je všetko potrebné zohľadniť. Takže tu sú vlastne ešte zosilnené sekundárne postihnutia tohto okruhu osôb, takže potrebujú dvojitú ochranu. A tiež ide o prístup k spravodlivosti. E, a ide tu predovšetkým o ženy. Dôležité je, aby mohli uplatňovať svoje práva. A musíme si všimnúť, aké medzery existujú v právnych predpisoch, e, najmä pokiaľ ide o ženy s postihnutím. Preto nemôžeme stratiť zo zreteľa zvláštne postavenie žien s postihnutím a o toto sa zasudzujem. A nie len o toto, a počas celého legislatívneho obdobia. We have a request from the uh, camera service of the, of the parliament. Uh, so, um, máme tu službu, ktorá sníma rečníka a prosím, keď vyvolám rečníka, eh, prosím, aby zodvihli ruku, aby sme ich mohli eh, nájsť okamžite s touto službou. Teraz eh, pán John Evans za Európsku sieť pre nezávislý život, nezávislé bývanie. Milí kolegovia, keď tu teraz sedíme a diskutujeme o tých dôležitých témach e, tu v Európskom parlamente, stovky tisíc e, milióny našich bratov a sestier sú uväznení a izolovaní a v zabudnutí v inštitúciách po celej Európe. Nie sú slobodní, tak ako my, aby sa mohli e, zúčastniť na akýchkoľvek aktivitách alebo vybrať si, čo chcú mať oblečené, čo chcú jesť, čo chcú piť a kedy vstať a kedy spať večer. Ehm, ehm, mnohé ehm, inštitúcie implementujú e, dohovor e, OSN a E, ide o to, aby sme umožnili našim občanom, aby e, boli slobodní rozhodnúť sa, kde budú žiť. A mnoho ľudí nemá možnosť voľby e, vybrať si miesto na pobyt. A táto situácia sa zhoršuje pod vplyvom úsporných opatrení v mnohých krajinách znižuje sa miera zdrojov pre E, služby nezávislého bývania. A toto je vlastne e, porušenie dohovoru OSN. Vyzývame parlament, e, Európsky parlament a ďalšie inštitúcie, aby sa venovali tejto otázke, aby vyzvali členské štáty EÚ prijať zodpovednosť za implementáciu dohovoru OSN, aby chránili a zlepšovali práva týchto ľudí a aby chránili naše práva a oslobodili našich ľudí teraz. Ďakujem za tento veľmi významný príspevok. Áno, je dôležité, že tu máme aj e, mnohých e, členov parlamentu. Teraz chcem e, vyzvať pani Mária Irigoje. Máte slovo na dve minúty, nech sa páči. Áno, Mária dala signál, aby ju našla kamera. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani predsednička Všetkých tu srdečne vítam. Chcem sa vám poďakovať za to, že môžeme spolu diskutovať. Najprv krátka poznámka. Minulý týždeň som bola v Madride pri jednej demonstrácii a tam išlo o o krátenia rozpočtu, pokiaľ ide o zákon o, o postihnutých. E, španielsky postihnutí prišli do Madridu, hoci to bolo spojené s mnohými ťažkosťami pri cestovaní. Tam ide o rôzne škrty e, v rámci štátnych inštitúcií, e, ktoré slúžia postihnutým a ich rodinám. Jednotlivé inštitúcie sa dostali do dlhov ide o 300 milión eur a sociálne služby sú ale viac než len pomoc pre postihnutých. V roku 2009 socialisti prijali zákon pre postihnutých a e, centrálna vláda prijala záväzok, aby sa starala o týchto ľudí a ich rodiny. A posledné údaje ministerstva zdravotníctva hovoria o 170 tisíc osobách, e, ktoré sú odkázané na starotlivosť. A e, zbytok e, sú v iných poisťovacích systémoch alebo sú dôchodcami. Ale mnohí nemajú už žiadne, teda nemôžu platiť poistné a to samozrejme znižuje ochranu ich práv. A e, samozrejme to zhoršuje ich situáciu. Ak niekto žije v závislosti, tak e, to často býva spojené s postihnutím. Máme vysoké percento ľudí, ktorí sú postihnutí a ktorí sú znevýhodnení. Máme 3 milióny takýchto ľudí v Španielsku a 179 tisíc e, týchto osôb má preukaz e, osoby s postihnutím a musíme zabezpečiť to, aby vláda zriadila e, fond e, prostredníctvom európskych fondov na pomoc týmto osobám. Je dôležité, aby tieto osoby dostali tú pomoc a samozrejme, aby sa uznávali a rešpektovali ich práva. A ďalším rečníkom e, je z, Rakúsk, je z Rakúska, z Rakúskej národnej rady pani Helene Jamer. Nech sa páči, prosím, ukážte, kde sedíte. Máte slovo, nech sa páči. chcem eh, prehovoriť všeobecne k téme postihnutí. Teda ide o tému povolania postihnutých ľudí. Existujú mnohé akademické povolania, kde nemá, kam nemajú postihnutí ľudia prístup. Eh, takým príkladom je to, že ľudia s postihnutím, teda garantuje e, dohovor e, OSN, že ľudia majú pís, prístup ku vzdelaniu, ale pokiaľ ide o e, pedagogickú školu, nemajú prístup. Tam môžu navštevovať túto školu, ale nemôžu získať diplom. Dostanú certifikát, ktorý im ale neumožňuje vykonávať pedagogické povolanie. Ale sú tu aj iné oblasti, napríklad e, právnické povolania, kde postihnutí ľudia môžu vyštudovať, môžu ukončiť štúdium, ale povolanie nemôžu vykonávať. Napríklad e, najmä ide o ľudí s postihnutím sluchu a zraku. Ja som e, nedávno pozvala z Nemecka nevidiaceho sudcu a tam je to možné. A chcela som ho pozvať do ministerstva, aby ministerstvo videlo, že je to možné takto vykonať. Napriek jeho argumentácii ministerstvo nebolo e, ochotné urobiť zmeny. Povedali, že o tom musia premýšľať. A veľmi sa ma dotýka to, že v niektorých štátoch je to možné a v iných to nie je možné, aby sa totiž uznalo, že e, postihnutí môžu vykonávať aj e, akademické povolania, najmä ľudia so zrakovým postihnutím, napríklad medicínska oblasť, e, právnické povolania a tiež lekárske povolania postihnutí e, ľudia vedia veľmi presne, e, aké majú hranice, čo môžu a čo nemôžu. A, a, a preto musíme prestať s tým, aby sme ich e, obmedzovali. Ďakujem. Thank you very much and also thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste aj dodržali ročnícky čas. A teraz chcem požiadať pani Rozvájec teraz z Európskeho parlamentu, aby sa ujala slova. Máte slovo na dve minúty. Gracias, presidenta. Intentaré ser breve. Creo que eh, el hecho de que estemos hoy aquí. Ďakujem, ďakujem, že sme sa tu zišli. A pred niek- a, a som rada, že sa tu schádzame niekoľko dní po Európskom dni ľudí s postihnutím je potrebné, aby sme urobili pokrok pri implementácii dohovoru e, OSN. Ide o to, aby sme presadili, že všetci ľudia e, s postihnutím môžu postúpiť vo svojej integrácii a že všetky štáty budú e, dodržiavať dohovor OSN. Ja som členkou Európskeho parlamentu a týkam sa, venujem sa oblasti um, um, fondov ide o to, aby fondy pomáhali všetkým e, ľuďom s postihnutím, najmä pri implementácii dohovoru e, OSN. Ide o horizontálny princíp, aby príslušné krajiny dostali tie peniaze a aby sa zohľadnili postihnutia pri rozdeľovaní finančných zdrojov a aby títo ľudia mali e, prístup ku zamestnaniu, ku bývaniu, ku doprave Hm, ľudia s posunutým nemajú problém. Problém majú tie spoločnosti, ktoré nechápu, že, hm, že musíme odstrániť všetky bariéry a že, aby všetci mohli byť naozaj si navzájom rovní. Všetky vlády, o tom nepochybujem, aj Španielsko, hm, e, intenzívne pracujú na tom, aby kríza E, neznamenala konečnú zhodku to, že budeme e, e, sa dostávať do úpadku v tejto oblasti. Nemôže ísť o to, aby kríza znamenala krok späť a tu musíme pozvinúť svoj hlas a musíme vlády brať na zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom z Talianska. Je to Talianské fórum pre postihnutia. E, nech sa páči, máte slovo, pán Giampero. Ďakujem, pán predseda. E, dohovor mení e, kultúrny referenčný rámec. My sme súčasťou spoločnosti a ako súčasť spoločnosti potrebujeme možnosti na ďalší rozvoj a my sme vždy tí, ktorí doplácajú na krízu a sme prví, na ktorých sa zabúda. E, musíme e, naozaj e, zmeniť kultúrne vnímanie. Dohovor hovorí, že postihnutí sú postihnutí preto, lebo sú iní a preto narážajú na prekážky a obmedzenia vo všetkých oblastiach života spoločnosť eh, ako celok má zodpovednosť odstrániť tieto obmedzenia. Eh, ide o eh, mnohé oblasti. Prevencia postihnutí a obmedzení je vlastne výhodou pre spoločnosť. Spoločnosť má dočinenia s 15 e, 18 ľudí s postihnutím. To znamená, že je to veľká časť spoločnosti a e, ak e, spoločnosť nekoná v tejto oblasti, tak sama bude postihnutá. Musíme sa stať súčasťou tohto procesu. A o, očakávajú sa od nás rovnaké povinnosti, ale nedostáva sa nám rovnakých práv. A toto podujatie ukazuje, že e, sme naozaj v stave spustiť e, hnutie emancipácie. My všetci sme e, odlišní, všetci v Európe máme rôzne odlišnosti, ale nás stigmatizujú. Preto požadujeme, aby spoločnosť reagovala inak na naše práva. Ďakujem veľmi pekne. Pán Novák z Rakúskej národnej rady. Nech sa páči, prosím, kde vás môžeme vidieť. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán predseda, dámy a páni, členovia Európskeho parlamentu, vážení delegáti, už často tu zaznelo, že potrebujeme obsiahle zákonodárstvo v oblasti antidiskriminácie. Len tam, kde máme silnú, len keď budeme mať silnú smernicu v oblasti antidiskriminácie, je možné dosiahnuť vysokú úroveň ochrany pre všetkých ľudí s postihnutím v Európskej únii. A na to chcem poukázať, V roku 2003 tu jeden e, z delegátov, kolega e, Crispo, e, to tu povedal a ten žiaľ tento rok tragicky zahynul. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you. Vielen Dank. We have... Ďakujem pekne. Je tu ešte zástupca z Maďarska. Dúfam, že jeho meno, meno vyslovím správne. Je to pán Rejka z Maďarskej národnej alebo Federácie pre ľudí s postihnutím. Nech sa páči, máte slovo. Je tu pani Rejka. Ďakujem veľmi pekne. Všetkých vás srdečne vítam. Som Iliko Šemedi z Maďarskej federácie pre ľudí s mentálnym postihnutím v Maďarsku. Dohovor OSN je veľmi dôležitý z hľadiska ľudí s e, mentálnym postihnutím alebo z hľadiska ich rodinných príslušníkov. Rada by som povedal niečo k článku 12 a 19 prípade článku 12 ide o rozhodnutie a rozhodovanie väčšinou vidíme, že práve právnici vystupujú proti tomu, aby sme sa dostali niekam ďalej. V prípade iných článkov vidíme pokroky. Maďarská vláda prijala stratégiu, no a okrem toho existujú ešte, existuje pokrok vo vzťahu k eh, ubytovaniu, ubytovacím možnostiam stratégia vytvorí nové možnosti ubytovania. Ide o principiálnu flexibilizačnú reformu. Naša organizácia podporuje túto iniciatívu. a zaviedla podporovaný model bývania v Maďarsku. Dúfam, že v budúcnosti táto možnosť bude môcť byť vyučítať. Ďakujem. Teraz pán Boris Sustarčič. Neviem, či dobre vyslovujem vaše meno. Zo Slovinskej e, národnej rady máte dve minúty. Prosím, držme sa času. Ďalší rečník bude e, z Francúzska. Pripravte sa. Takže nech sa páči slovinský zástupca. Ja, hvala lepa. Finančná in Ďakujem za slovo. Táto finančná a hospodárska kríza len stiažuje naše problémy a tiež ovplyvňuje fungovanie organizácií v Európskej únii, ktoré sa zaoberajú formami postihnutia rôznymi a, s asociáciami Um, ich financovanie je veľmi nestabilné a preto navrhujem, aby na úrovni EÚ sme vytvorili verejné prostriedky, ktoré sa špecificky za, za, použijú na minimálne fungovanie týchto uh, organizácií. Európska komisia tiež v spolupráci s e, Európskym fondom E, pre postihnutých by mohla pracovať na návrhu e, na, legislatívy. Takisto, pokiaľ ide o slovinskú iniciatívu, musíme tiež hovoriť o e, verejnom financovaní na základe novoprijatého zákonu pre organizácie postihnutých ľudí. Preto musíme mať špecifické formy výberu E, fondov, z ktorých by sa mohli financovať naše aktivity. Takto by sme mohli rozvinúť mnoho e, rozmanitých aktivít e, zameraných na, na nezávislé fungovanie postihnutých ľudí. Bohužiaľ, terajšie vývojové tendencie politík sú také, že sú tu mnohé pokusy Eh, reorganizovať existujúce systémy a pripraviť nás o takéto fondy a transponovať ich priamo do štátnych rozpočtov a tým pádom my teda by sme len boli ponechaní na, na, na eh, rozhodovanie verejných úradníkov. Myslím si, že toto nie je e, v súlade s dohovorom a preto si myslím, že toto uznesenie sa príjme a ovplyvní ďalší vývoj v tejto oblasti. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Fertie z eh, francúzského parlamentu, potom pani Borman z Federácie postihnutých zo Švédska. Nech sa páči. Dámy a páni, milí priatelia, e, článok 30 e, dohovoru OSN, to je centrálny bod. Musíme výjsť z krízy formou rastu, ale rastom e, aj uvedomovania si, že ľudské práva musia byť vždy v centre našeho, našich predstav o spoločnosti. Pokiaľ ide o použitie kultúrnych práv, konštatujeme, pokrok v oblasti mobilizácie územných samozpráv i štátu, ale e, dopady zostávajú ešte vždy veľké. E, dobré postupy e, vytvárajú len trochu, trochu rozvoju mobilizácie a transpozície kultúrnych vedomostí. A v konečnom dôsledku milióny Eh, postihnutých eh, zostávajú bolestivo vyčlenení a izolovaní od prístupu eh, ku kultúre. Chceli by sme, aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá by mala členov Komisie Európskeho parlamentu a zhnutí postihnutých občanov, aby sa pred, pre, predkladali modality e, rešpektovania dohovoru kultúrnych práv a potrebné cesty e, aplikácie. Pokiaľ ide o, o tieto, môžeme si pripomenúť otázky e, určité, určitého praktickej príručky pre, pre profesionálov v oblasti kultúry, pokiaľ ide o prístup ku kultúre, ďalej vypracovanie rámca, normatívneho rámca, pokiaľ ide o vzdelávanie, e, zlepšenie kritérií ďalej prístupu pre, e, pokiaľ ide o pri, e, e, výber, výber podpory a takisto ide o to, aby spolupráca medzi profesionálmi v oblasti kultúry e, a, a zdravotníctva, sa, aby tá spolupráca dobre prebiehala. Takisto podpora pri výskume, inováciách v oblasti kultúry. To všetko je nevyhnutné. Dámy a páni, nezabúdajme už na to, že prístup ku kultúre je dôležité, nevyhnutné pre sociálnu inklúziu, školskú, profesionálnu inklúziu a sú to naozaj značné, značne dôležité body pre postihnutých. Chceme si e, vážiť naďalej rovnosť príležitosti i v sociálnej a kultúrnej oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Ingrid Burman z švedskej organizácie na dve minuty Potom Giovanni Padovani z Talianska, ktorý bude ďalším rečníkom. Ďakujem. Už v roku 2008 E, vznikol dohovor a bola tu predložená k tomu správa. My sme v našom zväze e, takisto reagovali. Tieto e, správy zaujímu tým, že v Švedsku sme boli veľmi, veľmi ambiciozni. Dohoda bola podpísaná, ale napriek tomu politika pre postihnutých pokrivkáva, hoci sme krajina, ktorá je stabilnou ekonomikou, a ktorá má možnosti reforiem. Konštatovali sme však, že prostriedky pre postihnutých e, v komunách klesajú. Máme však teraz nového ministra, ktorý sa snaží, aby predpisy e, výstavby e, v oblasti výstavby pre postihnutých, aby sa tieto odstraňovali. Takisto sa mnohé ich právy na podporu, práva na podporu na, na ľudí, ktorých môžu pomôcť, tieto práva strácajú a to nie je naozaj dobré sú tu tiež nepríjemnosti, ktoré súvisia, e, nedostatky, ktoré súvisia s diskrimináciou. Ide o porušenie tohoto dohovoru. Takže hoci máme dohovor, hoci je tu veľká politická ambícia, musíme konštatovať, že Švédsko má dlhú cestu predtým, než sa dohodne táto, tento dohovor. Dúfame, že Európska únia teraz naozaj seriózne E, začne implementovať tento dohovor a to v oblastiach, ktorých má kompetencie. Dúfajme, že EÚ bude aktérom, ktorý sa postará o to, aby členské štáty implementovali túto dohodu. Máme tu politické ambície, ale dohoda v mnohých oblastiach nebola implementovaná. Okrem toho na európskej úrovni musí existovať určitá dozorná funkcia a organizácie postihnutých musia byť zapájané do tohoto dozoru a kontroly. Takisto samostatnosť tohoto dozoru musí byť zabezpečené na komisia to nemôže robiť sama. My za Švedskú asociáciu chceme podať i písomné vyhlásenie. Dúfam, že ho budete môcť pripojiť k zápisnici. Will... Ďakujem Teraz budem hovoriť po taliansky. Teraz poprosím e, Giovanniho o ešte minútku e, trpezlivosti. E, pretože je tu člen z zhromaždenia, ktorý musí hovoriť skôr, pretože musí odísť. Takže pán Rinaldi ako prvý. Ďakujem za túto možnosť, že môžem vystúpiť. Bol by som býval počkal na e, priestor, ktorým pridelíte, bol by som mohol počkať. Ale v každom prípade ma teší, že tu môžem byť. Som podpredsedom z asociácie demokratov a liberálov za Európu. Je to tretia najväčšia E, skupina v parlamente. Podľa mňa je to veľmi dobrá iniciatíva. Ja osobne aj mnohí iní kolegovia zo skupiny sa veľmi silne zasadzujeme e, za problémy postihnutých, problémy ľudí s postihnutím sú tvoria e, podstatnú časť E, našich zámerov. Ide o práva ľudí s postihnutím. Treba, to, treba byť prítomný v európskych inštitúciách i v tomto demokraticky zvolenom grémiu. Takáto iniciatíva naozaj e, e je dôstojná. Tešíme sa, že tu môžeme načúvať e, vo vašich priestoroch týmto rozprávam. Inak by to bolo určitá slonovinová väža, ako sa hovorí, e, dôležité, aby mali ľudia s postihnutím prístup do týchto diskusí. Potrebujeme naozaj e, e, zabezpečiť, zabezpečiť prístup ku kampaniam. Ja som sa podielal na takejto kampani Karlo Rossetti tu, eh, tu takisto participoval a práve tu sme konštatovali, ako nepriateľský náš svet dokáže byť naladený voči ľuďom s postihnutím. Veľmi často sa e, nedodržujú lehoty Veľmi často sa porušujú mnohé pravidlá a veľmi často je tomu tak, že i logistika jednoducho e, e, znevýhodňuje e, kandidátov s postihnutím. Vlastne sú, po, sú vlastne diskriminovaní týmito lehotami. Je dôležité aby aj e, postihnutí občania mohli byť volení do grémií. V posledných rokoch sme skonštatovali, že táto kniha sa dostala do popredia. Máme za sebou storočia diskriminácie práve v stredovoku. Tomu bolo tak, že naozaj sa, sa, sa konštatovalo, že sa vytvárali naozaj getá pre ľudí. E, naozaj musíme mať e, z, e, z, zlej, zlé svedomie. Nechceme tu vytvárať určité, určité šuflíky, určité priehradky. V druhej svetovej vojne takisto pri pri holokauste množstvo postihnutých, ktorí, ktorí zahynuli naozaj e, haneb, hanebné, hanebné udalosti v dejinách ľudstva. Máme teraz časový problém, hovorí pán predsedajúci, musím vás prerušiť. Verím však, že musíme teraz začať e, byť ambicioznejší. E, dnešné výzvy nie sú len tie, kde ide o prijatie e, legislatívnych opatrení na európskej či národnej úrovni. To musí byť urobené, ale dôležité je predovšetkým to, aby v rámci 27 krajín v, v, sa veci implementovali. A my sme tu skonštatovali, že sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Kríza hrozí, eh, ohrozuje tie e, výdobytky, ktoré sme dosiahli a, vedie, a vedie k tomu, že mnohé veci sa vracajú späť. Politika musí byť znova zabezpečená, sociálny štát musí byť zabezpečený a musíme e, naozaj e, bojovať za tieto výdobytky. A je to určitá, určitý, určitý test, určitá skúška pre naše zámery. Sú tu naozaj parametre, na základe ktorých môžeme preveriť, ako tieto veci vlastne vyzerajú v Európskej únie. Želám vám veľa úspechov. Now, as you see, we are running late, um, so uh, we were just about ako vidíte, tak eh, meškáme no už. Eh, tak teraz e, video správu vyjadrenia Hermana van Rompuya, predseda, predseda Európskej rady, odložíme. To znamená, že možno nám ostane ešte pár minút, ak mm, tu ešte tlmočníci ostanú tak na maximálne 10 minút. Budeme môcť pokračovať do 12.45, potom budeme musieť eh, skončiť, pretože tlmočníci tu dlhšie neostanú. Takže, ak nám dovolíte, tak chcela by som požiadať eh, pána Giovanniho Padovaniho, aby sa slova na 10 minút. Potom Don Bailey z Írska bude ďalším rečníkom. Takže Giovanni Padovani, nech sa páči na 2 minúty. Grazie. E, faccio prima una... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by som niečo povedať k jazyku, ktorý sa hovorí. Hovorí sa to o osobách s odlišnými schopnosťami. A keď hovorí jeden z našich zástupcov z krajiny Európskeho parlamentu, ja by som chcel povedať, že tento termín nás nezastupuje a neopisuje skutočnú situáciu osôb, ktoré žijú nejakým postihnutím. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, podľa si, aký termín používam. Myslím, že termín, ktorý sa medzinárodne používa v všeobecnom zmysle. Questa era una premessa. Riguardo uh, eh, la giornata di oggi, la Zdravotne postihnuté osoby. To je termín, ktorý by sa mal používať vždy. A teraz, keď hovoríme o tom dohovore. Chcel by som poukázať na článok 27 o zamestnanosti a o jeho napojení na tretí bod návrhu uznesenia, ktoré má byť dnes schválené. Hovorí sa tam, že Európska únia musí zaistiť, nezdravotne zdravotne postihnuté osoby aj cez revíziu praktiek Európskych inštitúcií a parlamentu, že budú mať zaručené vzdelávanie tak ďalej. Parlament bol prvou inštitúciou, ktorá začala s programom stáží pre zdravotne postihnutých, potom začal dávať pracovné zmluvy na maximálne 3 roky osoba zdravotne postihnutým, tým vybraným, ale potom, napriek tomu, že sa to dobre vyvíjalo, sa to zastavilo a ja, keď hovorím o tom článku 27 dohovoru, chcel by som povedať, že tam sa veľmi jasne hovorí, že hlavne verejné inštitúcie by mali vykonávať pozitívne kroky na podporu osôb so zdravotným postihnutým, tak čo bude robiť parlament? Ja si myslím, že by mal vystupovať rozhodnejšie na podporu osôb s postihnutím. Tu v parlamente je dôležité, aby tieto osoby boli viditeľnejšie v rámci verejných inštitúcií, Hovorí sa tu o otázkach nediskriminácie, inklúzia a práv zdravotne postihnutých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečím, ďalší rečník je z Írska, pán Dan Bailey. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcel jasne potvrdiť, že všetky, všetky uznesenia sa čas krízy v Írsku zohľadňujú no, podporu, podporu, pretože e, väčšina e, znači, podpory e, nie je podporená legislatívou, len sú to nejaké granty, alebo ale teda nedostatočná legislatíva znamená, že nemáme zákonnú podporu. No a kvôli tomuto dôvodu sa krátia, krátia financie. No a to sa týka všetkých aspektov nášho každodenného života. A teraz musíme trvať na tom, aby írska vláda prijala príslušnú legislatívu. Bolo by lepšie, aby naša vláda čo najskôr ratifikovala e, túto e, legislatívu, no ale e, aby, to, aby to tak bolo, írska vláda musí prijať legislatívu a preto žiadam Európsky parlament, aby vplýval na írsku vládu a čo najskôr e, vytvoril tlak na prijatie príslušnej legislatívy. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďalšou, ďalšou rečnička je pani Vaj Rejka z Maďarska, no a potom Hans-Jürgen Gross z Rakúskej národnej rady pre zdravotne postihnutých. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Maďarsko pred niekoľkými rokmi eh, prijalo dohovor EÚ, avšak eh, začalo s budovaním z príslušných zariadení. Ja pracujem s autistami a máme dve obavy. Poprvé, zdravotne postihnutý a organizácie no veľmi obmedzenom, obmedzenom rozsahu sa môže zúčastňovať tohto procesu. Čiže ten princíp o nás nie bez nás nefunguje. Ďalej by som chcela upozorniť na situáciu ľudí, e, ktorí potrebujú zvýšenú podporu a finančné prostriedky. Pri, v týchto prípadoch sa nedá zaručiť e, výber ubytovania, pretože musia bývať v e, centrách, čo je proti zásadám konvencie a dohovorom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj eh, za to, že ste dodržali eh, čas. No, je mi veľmi ľúto, ale pravidlá pravidla hovorí, že musíme ukončiť dopoludnejšie zasadnutie, no a slovo dostane už len jedna osoba, ďalší delegáta a posledným posledný, o, ostatní kolegovia pravdepodobne dostanú slovo po obede, ale neviem to zaručiť. Ďakujem pekne tlmočníkom e, za to, že prekročili svoj pracovný čas. Dobre. Takže posledným rečníkom je Hans-Jürgen Gross z Rakúska. Nech sa páči, máte slovo. vážení, vážení predsedovia, e, vážené plénom, ja by som chcel hovoriť o Európe dneška, keď myslíme, keď si uvedomíme, že tretina európskeho rozpočtu je do štrukturálnych fondov a my podporu skutočne sa veľmi výrazne podporuje e, burávanie bariér a bezbariérový prístup, avšak tie peniaze sa rozdielujú tak, že nie všetci môžu používať túto, tieto budovy. My budujeme budovu Európu včerajška, nie zajtrajška. A keď e, si spomeniem, ako sa uplatňujú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, e, kde sa konajú školenia, e, školenia, ale nie je zaistený prístup pre zdravotne postihnutých. To je jednoducho nepripustné, toto treba zmeniť. Tieto prostriedky sú pre všetkých Európanov, aj my sme Európania, no a Nuž, e, v väčšine, väčšine prípadov e, poskytujeme len nejaké poradenstvo e, v rôznych, v rôznych inštitúciách, avšak nie sme platení, čo je nepripustné pretože my máme rovnaké práva ako všetci ostatní. Ja skutočne trvám na tom, aby tie podporné prostriedky boli prístupné pre združenia a federácie tak, no, pretože niekedy nemáme možnosti dostať sa k týmto peniazom, aby sme vypracovali dobré projekty pre zdravotne postihnutých. Ďakujem za pozornosť a chcel by som poukázať ešte na to, že Európa nie je len ekonomickým spoločenstvom, ale je to aj eh, združenie ľudí, 80 miliónov z nich má isté zdravotné postihnutie, aj tí k tomu patria, pretože všetci sme Európa. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne. No a tým ukonči, uzatvárame uh, do obednejšiu časť. Obed sa podáva na prvom poschodí v sále Jehudy Mehunin. Prosím, vráte sa sem od 14.20 eh, presne, tak aby sme mohli eh, začať a trochu nadrobili si stratený čas. Ďakujem pekne. Pleasure to work with you. It was not very easy because, you, you know...